and we have a vote today. So, good morning. Dobrý deň. Vážení kolegovia, vítajte a prosím, sadnite si. We're welcoming you to this ordinary meeting. Vítam vás na dnešnom stretnutí výboru LIBE. Bod 1. Prijatie programu. Máme tu jednu zmenu v programe, a to síce pani Wikstrom, ktorá je e, predsedničkou našej e, delegácie, ktorá sa uskutočnila e, na Sicílii minulý týždeň. Ona požiadala, aby tento bod bol na program dodaný, teda navšteva delegácie Libe na Sicílii. Ona ústnym spôsobom, ústnou formou bude informovať členov o priebehu tejto delegácie, tejto misia. Táto informácia by mohla byť podaná okolo 5. a tým pádom stretnutie koordinátorov by sa uskutočnilo okolo 5.30, ak súhlasíte. Ak teda nie ste proti, pani Wikström podá informáciu k tejto misii na Sicílii. Čiže s touto jednou zmenou e, prijímame program a takisto prijímame aj zápisnicu z minulého stretnutia, takisto pokiaľ nikto nie je proti. Ďalší bod, bod 4. Výklad alebo prezentácia Wolfganga Götza, ktorého vítame medzi nami. Pán Götz je riaditeľ Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a e, bude hovoriť o problematike drog v Európe podľa eh, výročnej správy tejto organizácie EMC DDA za rok 2011. Pán Götz, vítajte medzi nami. Za chvíľku vystúpite a potom eh, budú môcť reagovať aj poslanci. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vážení Vážené dámy, vážení páni, teší ma, že dnes môžem e, vás informovať o výročnej správe EMCDDA za rok 2011 o problematike drog v Európe, ale budem hovoriť nielen o samotnej správe, ale aj o reakcii na ňu, aj o, o tom, akým spôsobom média informovali o tejto správe. Chcem povedať, že táto správa, ktorú ste dostali k dispozícii, nie je iba e, samotne stojacou e, správou, ale je to súčasť e, balíčka, ktorý sme v ten deň predložili. Bol tam k tomu štatistický built ten, bol, boli tam národné profily, mnohé ďalšie dokumenty, takže tá správa nestojí sama o sebe. Je to iba jeden dokument, nakoniec na našej web stránke môžete nájsť veľa ďalších informácií a veľa ďalších aktuálnych dokumentov. Ale vrátim sa k samotnej správe. Chcem povedať, že tohtoročná správa je do veľkej miery kontrastná. Na jednej strane e, je používanie e, drog e, relatívne stabilné, vysoké, ale, ale nejde smerom hore a v niektorých oblastiach napríklad používanie kanabisu u mladých ľudí, dokonca sú tam pozitívne trendy. Ale pokiaľ ide o syntetické drogy e, a pokiaľ ide o používanie kombinácií drog, respektíve kombinácií drog a e, liekov, e, tam bohužiaľ e, tých problémov je viacej. Začnem s opiatmi a heroínom. To sú drogy, ktoré sú naďalej centrálnym problémom. Máme e, v Európe 1,3 milióna použ- e, pravidelných používateľov e, opiatov v Európe. Tá Mm, štatistika je relatívne e, stabilná, e, ale pokiaľ ide o iné opiaty, či to sú už e, lieky proti bolesti alebo iné, iné, iné podobné drogy, tak tie tam mm, narastajú tie čísla, bohužiaľ. Častokrát títo ľudia dostávajú náhradné látky, E, častokrát je to až, až polovica, tam sú čísla celkom dobre, ale nie všade sú také pozitívne, najmä vo východnej Európe nie. E, pokiaľ ide o tú situáciu s heroínom koncom 2010, začiatkom 2011 e, podľa všetkého došlo k nedostatku heroínu vo viacerých krajinách, pričom išlo pravdepodobne problémy spôsobené situáciou v Afganistane, respektíve inde v Ázii. Ale E, do istej miery to spôsobili aj, e, aj, aj úspechy našej spolupráce napríklad s tureckými orgánmi a to zdôrazňuje, aké dôležité je, keď konáme spoločne s inými krajinami proti obchodovaniu s drogami. 10 až 20 tisíc používateľov opiatov v Európe ročne zomiera, pričom riziko smrte pre nich je 10 až 20 krát vyššie ako pre ostatných ľudí, ktorí drogy neužívajú. Väčšina používateľov heroínu e, sú e, v kategórii 30 a e, veľká časť týchto, týchto predavkovaní by mohla byť e, v skutočnosti nejakým spôsobom mohlo by byť zabránené a to je veľká úloha práve pre naše orgány. Za posledných 10 rokov sme dosiahli veľký pokrok, pokiaľ ide o infekciu HIV medzi užívateľmi drog, ale netreba zabúdať, že každý rok viac ako 2000 smrti, ktoré e, súvisia s HIV, e, vyplývajú práve z používania drog v Európe. A tu e, tá správa hovorí veľmi jednoznačne, že služby e, boja proti drogám sú v Európe pod veľkým tlakom a nevždy je táto otázka taká prioritná, ako by mala byť alebo bola v minulosti. Po druhé, vieme, že epidémia HIV je v mnohých krajinách, ktoré sú na hraniciach s EÚ, naďalej veľkým problémom a keďže migrácia z týchto krajín sa zvyšuje do krajín EÚ e, vzhľadom k politickej situácii v daných krajinách, to e, dáva ďalší tlak na služby, ktoré už teraz majú ten tlak dosť výrazný na seba vyvíjaný. A to môže práve e, v budúcnosti viesť k situáciám, e, kedy e, dojde nárast v oblasti infekcií HIV. Tento rok napríklad v júli tie čísla boli, boli v Grécku práve tohto typu a napriek tomu, že e, sa v Grécku v mnohých oblastiach škrtalo, tak e, grecké orgány v tejto oblasti zakročili a podobne to vyzerá napríklad aj v Rumunsku. Ďalej, kanabis. Máme e, tu relatívne pozitívne údaje, pretože v poslednom čase štatistiky ukazujú, že používanie kanabisu je stabilné, respektíve aj sa znižuje v mnohých krajinách Európy, ale sú tu mnohí ľudia, najmä mladí muži, ktorí používajú kanabis e, dlhodobo a každodenne a práve preto sú e, pod e, výraznejším ešte rizikom ako ostatní používateľi. A tam vidíme zvýšenie počtu ľudí, ktorí nejakým spôsobom hľadajú pomoc v súvislosti s používaním kanabisu. Vieme, že hovorí sa častokrát o, v obla- o politike v oblasti E, kanabisu, akým spôsobom konať, akým spôsobom riešiť túto problematiku a ukazuje sa podľa našich údajov, že ani zvyšovanie, ani znižovanie trestu alebo sankcií za používanie e, kanabisu nejakým spôsobom dramaticky ne, e, nemajú nejaký veľký dopad na používanie tejto drogy, aspoň v krátkodobom horizonte nie. Takže treba asi nejakým iným spôsobom e, pristupovať e, k tejto e, oblasti. Častokrát sa zabúda na prevenciu, ktorá by vyplývala zo sociálnych alebo spoločenských noriem, a pritom to je veľmi slubná záležitosť. Výroba kanabisu v rámci územia EÚ je takisto čoraz dôležitejšia v roku napríklad 2009 e, sme mali štatistiky, ktoré hovorili, e, že e, práve domáca produkcia sa v Európe zvyšuje. Tu proste otázka toho, že sa kanabis pestuje tu v Európe, nemusí tým pádom postupovať to riziko, že pôjdete cez, cez, cez hranice a proste táto, táto, táto oblasť sa posilňuje. Potom kokain. Tá sa e, ako droga e, v Európe mm, dosť e, etablovala. V Európe pravdepodobne ročne 4 milióny používateľov, pričom v niektorých krajinách podľa všetkého už došlo aj k e, znižovaniu e, počtu užívateľov tejto drogy. Pokiaľ ide o e, dodávky alebo ponuku tejto drogy, tam môžeme konštatovať, že časť, čistosť alebo čistota tejto drogy v poslednom čase sa znížila a keďže napríklad v západnej Afrike, mm, teda hoci v západnej Afrike napríklad toho obchodovania je menej, tak vo východnej Európe zase viac, čiže sa to trochu e, presúva. Potom e, extra za 2,5 milióna e, užívateľov. V posledných rokoch objemu alebo obsahu MDMA v extaze je menej a to vyplýva z toho, že hlavný prekurzor PMK je menej dostupný, ako tomu bolo v minulosti. A práve preto sa e, častokrát nahrádza inými látkami, ale podľa všetkého teraz e, opäť MDMA je smerom hore, čo týka disponibility a tým pádom o extázu asi bude opäť väčší e, záujem. V roku 2010 bolo nášmu systému nahlásených až 41 nový e, látok. Tento rok už e, tomu bolo v prípade 39 látok, čiže stále sa objavujú nové produkty, nové látky, nové drogy a častokrát sa predávajú práve cez internet. E, z našich aktivít z roku 2011 sa ukazuje, že máme v Európe viac ako 600 miliónov 600, pardon, 600 online obchodov, ktoré drogy v Európe predávajú. Ehm, bol to napríklad mefedron, ktorý sa týmto spôsobom e, predával a preto rada sa e, rozhodla, že ho bude kontrolovať, ale teraz sa ukazuje, že mefedron už je veľmi etablovaná droga na nezákonnom trhu s drogami, čiže e, táto, táto zmena medzi legálnymi a nelegálnymi E, látkami proste všetko e, nerieši a treba sa na tú otázku e, pozrieť v širšom kontexte. Na záver chcem ešte povedať pár slov o problematickej ekonomickej situácii, ktorej čelia mnohé členské štáty. Vieme z minulosti, že keď dochádza k recesii, častokrát vlády znižujú výdaje na sociálne služby aj na zdravotníctvo a to už aj teraz vidíme v oblasti drogovej problematike. E, problematiky napríklad v oblasti výskumu, prevencie a sociálnej integrácie. V tomto čase je mm, monitorovanie drogovej situácie veľmi dôležité. Hovorí nám o situácii e, v Európe, pokiaľ ide o drogovú problematiku a hovorí aj o tých postupoch, ktoré sú najviac efektívne minulý rok krajiny ako napríklad e, Austrália alebo Rusko e, pripravili nové drogové stratégie a my budúci rok e, budeme mať koniec našej existujúcej stratégie, vyhodnocovanie takmer hotové a budeme už hovoriť skoro o tom, ako by mala byť tá situácia vyzerať do budúcna. Za posledné roky práve tieto drogové stratégie boli dobrým základom pre náš postup, ktorý vychádza z konkrétnych e, dôkazov, e, z konkrétnych skutočností, tak je to na, celej, na celom svete aj uznávané a preto môžeme hovoriť o európskom e, úspešnom modele. Dúfam, že nová stratégia bude takisto podporovať ďalšiu konvergenciu a to je potrebné, pokiaľ chceme na používanie alebo užívanie drog a jeho dopady reagovať aj v prvom storočí. Dámy a páni, predstavil som vám hlavné prvky drogovej situácie v Európe, akým spôsobom na ju reagujeme. V roku 2011 e, v tej správe sa spomína e, veľa vecí, ktoré sú nové a chcem spomenúť hlavne jednu na záver. Pokiaľ ide o stimulanty v Európe, tak tam trh sa výrazne e, mení. Napríklad kokainová bublina praskla, E, pokiaľ ide o čistotu extázy, tam takisto došlo k zmene dlhodobého trendu a môžeme očakávať zvýšenie používania e, tejto drogy do budúcna. Potom máme nové, mnohé látky, mnohé stimulanty a niektoré ako napríklad mefedron môžu sa dostať e, z kategórie legálnych látok do nelegálnych. Čo skoro určite budeme vidieť situáciu, kde sa používajú mnohé rôzne látky, mnohé rôzne e, drogy, ale e, naše mm, možnosti sú stále obmedzené na to, ako situácia vyzerala v minulosti a my ich musíme zmeniť, aby sme boli pripravení na ďalšie výzvy do budúcna. Na záver chcem povedať ešte niečo o e, prvých reakciách na našu správu ja som e, prezentoval e, túto otázku na e, Rade ministrov vnútra, potom 15. novembra som to predložil na Medzinárodnom fóre v Lisabone a zároveň 14 členských štátov zorganizovalo národné akcie tlačového charakteru. Do dnešného dňa sme 17 tisíc 000 exemplárov uh, už rozdistribuovali a asi 10 tisíc e, stiahnutí z našej web stránke takisto prebehlo. Častokrát sa hovorí v tejto súvislosti o kvalite tejto správy. A teší ma, že uh, pokiaľ ide práve o feedback v oblasti kvality, uh, ten bol vždy veľmi pozitívny a teší ma to, že sme od odborníkov z médií e, dostali E, takéto, takéto pozitívne hodnotenie, najmä pokiaľ ide o kokain a nové drogy. E, pokiaľ ide o pokrytie, tak po jednom týždni sme mali 1400 tlačových správ alebo, alebo teda článkov, ale nakoniec aj e, televíznych vstupov alebo rádiových vstupov, ktoré k tejto téme prebehli. Minulý rok to bolo okolo 3000 a myslím, že aj tento rok sa k tej hodnote asi dostaneme, pretože po týždni tie čísla boli veľmi podobné a väčšinou, e, väčšinou to boli e, naše e, krajiny, krajiny EÚ, prípadne Norska či Chorvátska, ale mnohé informácie boli aj z mimo územia EÚ. V rámci EÚ to bolo Španielsko, Anglicko a Nemecko na prvom mieste a pokiaľ ide o zahraničie, tam bola reakcia 28 krajín pričom najviac sa e, tomu venovali v Rusku, Švačiarsku a Spojených štátoch, ale nakoniec aj v niektorých e, iných krajinách, napríklad v Latinskej Amerike, v Argentíne, v Brazílii, takisto v Číne. Čiže tá reakcia je naozaj celosvetová, e, čo nás veľmi teší a rád som vás o tom informoval. Samozrejme, rád teraz zareagujem na akékoľvek otázky by ste mali k tejto správe alebo k tým reakciám. Ďakujem. Now we may... Ďakujem pekne, pán Götz. A teraz môžeme začať kolo otázok. Ak sa niekto hlási o slovo, pán Trienta Filidis, nech sa páči, ste prvý. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem rečníkovi za tie cenné informácie, ktoré sme sa od neho dozvedeli. Ako občan Európskej únie som znepokojený, pokiaľ ide o tie číselné údaje, ktoré sme si to vypočuli. Ak by som bol v pozícii vlády, tak by som bol dokonca ešte viac znepokojený. Preto by som sa chcel spýtať, či vlády členských štátov s vami spolupracujú, alebo aké máte reakcie, respektíve aké reakcie boli na túto správu, pokiaľ ide o politiky týchto vlád vzhľadom na riešenie tohto problému. Ďakujem pekne, pán predseda. Vidím aj pani Sipel. Ďakujem pekne. Myslím, že táto správa je veľmi dôležitá a boli tu určité číselné údaje, ktoré boli veľmi dôležité, pokiaľ ide predovšetkým o HIV. Tu tento tlak vo verejnosti je trochu ako keby tu nebol, to znamená, ľudia sa tomu nevenujú, ale aj medicínsky pokrok celkom tomu pomohol. Zdá sa, že to nie je až také naliehavé, ale napriek tomu vidíme, že predovšetkým u tých dlhodobých pacientov sú tu určité dodatočné vplyvy, pokiaľ ide o liečbu ako takú, takže táto téma je predsa len dôležitá a mali by sme to v tomto zmysle aj vnímať a mali by sme sa pozrieť, aké sú tu nové možnosti. Mňa by okrem toho ešte zaujímalo, hovorili ste tu napríklad o otázke internetu, ako určitého miesta, kde sa takisto ľudia môžu o drogách dozvedieť, tak chcel by som vedieť, či sú tu nejaké informácie, do akej miery sa tento priamy predaj drog presunul na internet aké konkrétne drogy sa týmto spôsobom predávajú, či sú tu nejaké rozdrobenia alebo rozdelenia. Ďakujem pekne. Pani Fajon. Ďakujem pekne, ďakujem za túto detailnú prezentáciu. Ja mám takisto veľmi krátke dve otázky, pokiaľ ide o národné stratégie, akým spôsobom sa, boj, akým spôsobom sa boje proti drogám ako sme počuli, niektoré krajiny si vytvorili vlastné národné stratégie a akčné plány, zatiaľ čo iné e, poukazujú na to, že ešte stále zaostávajú v tejto situácii. V roku 2011 ešte stále máme také krajiny, ktoré jednoducho zaostávajú, pokiaľ ide o prípravu týchto správ. To sa týka aj mojej krajiny Slovenska, preto by som sa chcela spýtať, máte nejaké spôsoby nátlaku alebo lehoty, limity, do kedy by takéto krajiny mali pripraviť tieto správy. A druhá otázka, tá sa týka kanabis. E, je to veľmi politicky citlivá otázka a Vieme, že to je jedna z najpopulárnejších nelegálnych drog a takisto tu ide o drogu, kde ľudia vo svojich názoroch sa líšia na túto drogu. V Slovensku sme nedávno mali konferenciu e, kde, pre mladých ľudí, kde, ktorí sa vyjadrili v prospech legalizácie kanabis Viem, že politiky sa v tejto oblasti skutočne od seba odlišujú, ale chcela by som počuť váš názor, akým smerom by sa európska stratégia mala uberať. Ďakujem. Ak sa niekto iný nehlási, ale predsa len hovorí pán predseda, áno, máte pán Bronx. Myslím si, že určitým spôsobom nemáme nejaký problém s jednou konkrétnou drogou, skôr s viacerými Máme tu také drogy, ktoré majú vplyv na správanie sa, máme tu halucinogénne drogy, ktoré môžu viesť až k kriminalite, potom niektoré vedú k letargii alebo sú jednoducho nebezpečné ako také, potom ste tu hovorili aj o vplyve na zdravie a po tretie aj pokiaľ ide o kriminalitu, ktorá je spojená s drogami. Ak by sme hovorili iba o, tejto, o tomto treťom aspekte, tak by to bolo celkom jasné, pokiaľ ide o náš názor, ale vidíme, že tu je viacero obáv, takže musíme jednoducho konať. Máme dva spôsoby, akým spôsobom tu môžeme reagovať. Je tu o dopyt a ponuku. Dopyt, tam máme taký všeobecný mechanizmus, máme tu prevenciu a vzdelávanie. A na druhej strane zase môžeme mať aj konkrétne metódy a prevencie, keď už úrady zaregistrujú určitý rozmach e, drog v niektorých oblastiach, napríklad v, vo väzniciach. A na druhej strane, ak sa budeme venovať iba tým malým dílerom, na rozdiel od tých veľkých, a tam by sa znížila jednoducho do, dodávka alebo ponuka, tak tam ten efekt častokrát býva oveľa horšie, ako keby sme to vôbec neboli riešili, pretože týmto sa vlastne zdvihnú iba ceny a to potom eh, vedie k tomu, že tu ešte viac krádeží aut a rabovačiek, takže to sú poznámky. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda, takže takéto máme otázky. Teraz sa môžeme obrátiť znovu na pána Göca, aby nám mohol odpovedať. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem pekne za zaujímavé otázky z vašej strany. Myslím, že tá prvá sa týkala toho, do akej miery spolupracujú vlády s otvoreným centrom. Chcem povedať, že naša rada to znamená to správny mm, orgán našej agentúry, pozostáva z predstaviteľov vlád. To znamená, že aj v, našich agentú- v našej agentúre máme zastupiteľov, zástupcov vlád a tí s nami spolupracujú a spolupracujú aj na vytváranie tohto pracovného programu. To znamená, týka sa to všetkých tých otázok, ktorým sa venujeme. Ale takisto treba zdôrazniť, že naša agentúra nemá nejaký politický mandát. My sme informačnou agentúrou, my sprostredkúvame informácie a konsekvencie musia byť vyvodené zo strany politikov a tých, ktorí robia politiku. A to sa týka, to jednoducho je nadrámec našej sféry. Máme pravidelné návštevy zo strany vlád. Napríklad dnes popoludne musíme ísť na letisko, pretože tu máme veľkú delegáciu z snemovne lordov. To je pre nás veľká, veľký program našej agentúre a prídu nás navštíviť a budú sa pýtať mm, konkrétne, špecifické otázky týkajúce sa Európy takisto sa obracajú na nás s konkrétnymi problémami, ktoré majú vo svojej vlastnej krajine. A táto delegácia príde k nám, aby jednoducho si vytvorili vlastný názor na to, ako môžu ovplyvniť túto stratégiu ohľadne drog, ktorá bude vytváraná e, radou za pomoci komisie a to sa týka blízkych mesiacov. Takže môže sa tu urobiť určitý vplyv, ale nemáme žiadny priamy vplyv do toho, akým spôsobom a ako by mali konkrétne vlády konať. Pani Sipel hovorila o otázke HIV. To, čo ste tu povedali, môžem to povedať aj po nemecky, je všetko správne a ten nátlak vo verejne, aký, taký ako v minulosti, a v niektorých oblastiach skutočne máme nárasty, pokiaľ ide infektovaných. To znamená, ja by som sa nechcel teraz sústrediť iba na tých, e, ktorí sa nakazili prostredníctvom ihiel, tým, že používali e, drogy, ale už som uviedol aj predtým, že sme tu poukázali na situáciu a máme ju už napríklad ešte v Grécku, pretože Grécko je taká krajina, kde tradične už bola veľmi nízka úroveň infikovaných a teraz práve v tých oblastiach, kde je veľa migrantov, tak tam nastúpil, narástli počty infikovaných. Takže nechcel by som teraz povedať, že to súvisí nejako s migráciou, ale čo to znamená? Znamená to to, že keď príde viac ľudí na určité miesto, do konkrétneho regiónu a tie služby, ktoré sú tam už jednoducho predimenzované, Mm, už nemôžu pomáhať tým, ktorí potrebujú pomoc a potom nastanú takéto situácie. To je presne to, čo sa stalo aj v Grécku. DG Sankov z komisie momentálne chce prezentovať barovanie, ktoré sa týka práve témy HIV. My sme k tomu prispeli a e, ešte viac agentúra pre prenosné choroby v Štokholme a v stredu alebo štvrtok sa toto varovanie zo strany komisie bude publikovať a bude sa týkať práve situácie tak v Rumunsku, ako aj v Bulharsku, pretože ako vidíme, stále viac ľudí máme, ktorí sa touto chorobou infikujú a potom sa snažia hľadať pomoc v agentúrach, ktoré už teraz sú skutočne predimenzované, pokiaľ ide o kapacitu. A pokiaľ ide o otázku, ktoré drogy sa predávajú cez internet, ja som uviedol, že napríklad v tom poslednom prehľade sme mali zhruba 600 eh, pra- takých obchodov onlineových, ktoré nemusia byť konkrétne v Európe, ale prechádzajú cez Európu. Mm, robili sme to tak sektorálne, videli sme, že sa to týka viacerých krajín, až 17 krajín, respektíve 17 jazykov je v tomto zakomponovaných, o ktoré drogy teda ide pokiaľ ide o týchto online predajcov, tak títo sa snažia vždy tak nejako pohybovať na hranici toho, čo je legálne a čo je nelegálne. Nájdu, nájdete tam aj klasické drogy, ako napríklad heroín a kokain, respektíve tie tam nenájdete, ale nájdete tam všetky ostatné chemické zlúčeniny, tie nové drogy. Napríklad minulý rok sme tam mali Spice, nie je to už v takej miere ako v minulosti. A tieto drogy všetky nájdete na týchto obchodoch a internetoví obchodníci sa snažia medzičasom chrániť tým spôsobom, že z časti um, varujú jeden druhého, respektíve poukazujú svojim spotrebiteľom, že niektoré zmesi by mohli byť e, nebezpečné a takýmto spôsobom zachránia a ale je to celé také komplexné, že jednoducho spotrebitelia to nechápu, nerozumia tomu, ale napriek tomu ešte stále ide o syntetické drogy, ktoré sa stále menia, vyvíjajú, dostávajú sa na trh a vidíme, že tu máme určitú takú sivú, šedú zónu, ktorá pozostáva z legálnych, nelegálnych drog a z dopingu, doplnkov pre výživu. To je celá taká veľká zóna, neprehľadná a preto je veľmi dôležité, aby sa do toho sunuli určité prvky ochrany spotrebiteľa, pretože viaceré z týchto substancií jednoducho nemajú taký účinok, ako sú označené. To znamená, nie sú to také látky, ktoré by ste mohli kúpiť niekde, niekde v obchode. Pani Bajon, týmto sa môžem dostať znovu do angličtiny, pokiaľ ide o mm, tie národné stratégie, máme tam určitý pokles, pokiaľ ide o počet národných akčných plánov. Ale to nie je taký problém, pretože to súvisí iba s tou skutočnosťou, že viaceré z týchto stratégií akčných plán boli spustené v tom istom čase a jednoducho teraz a už im dobieha ten, tá ich lehota a momentálne jednotlivé krajiny pripravujú nové národné stratégie akčné plány. Takže myslím si, že o rok bude situácia taká, ako bola aj predtým. Vo všetkých členských krajinách, okrem jednej, máme formálne pri, prijané, prijaté akčné plány, respektíve stratégie, ktoré sa tomuto venujú. Jediná krajina, ktorá to nemá, je Rakúsko, ale to nie je až taký veľký problém, pretože táto krajina má regionálne stratégie, zase majú národnú koordináciu a tým sa to celé menežuje. Takže nepovedal by som, že Rakúsko to nemá, pretože v podstate vo všetkých regiónoch má stratégia, potom tam máme Národné koordinačné centrum, ale nie je tam nejaká formalizovaná národná stratégia. A pokiaľ ide o vyvíjanie nejakého nátlaku na vlády, bohužiaľ na to nemáme žiadne páky e, našou zbraňou je práve informačná a osveta, to znamená, môžeme vždy povedať, ako situácia vyzerá, ale bohužiaľ nemáme žiadnu možnosť vytvárať nejaký nátlak na niekoho. A to je zasa niečo, kde môže mm, konať viac komisia, pretože my spolupracujeme v tejto oblasti s komisiou. Pokiaľ ide o otázku kan- kanabisu, mm, pokiaľ ide o to, že mladí ľudia chcú legalizovať slovinskú kanabis, ak sú za to, tak mm, to znamená, že už je tu veľký progres, ale kanabis je ešte stále nelegálnou drogou vo všetkých členských štátoch. Chceli ste môj názor, ale ja nie som v tej pozícii, že by som mohol prezentovať svoj názor. Môžeme ísť spolu na pivo a tam vám poviem, čo si o tom myslím. Ale z toho, čo môžem povedať, tak tam by som uviedol toľko, že by vás možno zaujímalo prečítať si, ak ste si už neprečítali správu globálnej komisie, ktorá sa venuje drogám. To je grémium, ktoré bolo vytvorené e, na iniciatívu pán Múna a toto grémium má e, v paneli viacero predstaviteľov, je tam aj pán Javier Solana, ktorý je členom tejto skupiny a títo pred pár týždňami verejnili správu a tam celkom jasne hovoria o tom, že jednoducho musíme sa zamýšľať nad otázkami, ktoré súvisia s drogami vo všeobecnosti a týmto spôsobom vlastne treba poukázať na to, že tie ideologické úvahy, tie už jednoducho sú prežitkom, ale to, čo by som ja chcel odporúčiť politikom, berte vždy do úvahy všetko, buďte pozorní, vždy sa snažte zvážiť veci tak, aby ste mohli chrániť ľudí. Pán Brok, tam nebola žiadna otázka, myslím si, že to bola iba nejaká, nejaké vyjadrenie, konštatácie, takže na to nebudem reagovať. Ďakujeme pekne, pán Götz, ďakujeme pekne. Toto je presne ten čas, kedy my môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ďakujeme pekne pánovi Götzovi riaditeľovi Monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť. Ďakujeme za prezentáciu výročnej správy EMC DDA. Ďakujeme za návštevu a dúfame, že vás budeme v budúcnosti mať znovu medzi nami. A teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Ide tu o zmenu a doplnenie nariadenia rady uvádzajú zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti. Spravodajcom je pán Diaz de Mera, pokiaľ ide o pozmeňujúce návrhy týchto vízových povinností. Ide tu o vízový a bezvízový styk, ako to je vo vzťahu k niektorým krajinám Budeme teda počuť pána spravodajcu, potom si vypočíme aj predstaviteľov komisie a polského predsedníctva, ktoré je takisto zastúpené v tejto miestnosti. A chcel by som oznámiť, že potom ďalšom bode, čiže nie potom to budeme mať hlasovanie. Takže chcel by som vám pripomenúť, aby ste si priniesli elektronické kartičky, akých tu nemáte, aby sme potom mohli hlasovať bez problémov. A tí z vás, ktorí, to, ktorí tieto kartičky nemajú, tak pošlite si po ne a ja 10 minút na 10 minút musím odísť, takže poprosím podpredsedničku tohto výboru pani Invel a poprosím, že by ma zastúpila na 10 minút, pretože mám ešte iné povinnosti. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ma zastúpite a ja o 10 minút budem tu. Um, yes, I'm a bit unprepared. Good morning. <laughs> No, e, ne, neupripravila som sa úplne dobre. Ja by som chcela e, teraz prejsť k prezentácii tejto správy. Poprosím pána spravodajcu, pána Diasa Demeru. Bueno. Ďakujem pekne. Pani e, predsedajúca, na úvod by som sa chcel poďakovať e, kolegom z parlamentu, najmä tieňovému spravodajcovi kolegom z výboru, takisto zástupcom rady za to, že naozaj e, boli veľmi flexibilní, veľmi konštruktívni a to e, do dnešného dňa, e, pokiaľ ide o zmenu a doplnenie tohto nariadenia. Už štvrtýkrát hovoríme o tomto návrhu zmeny a je to prvýkrát dnes, kedy E, vám ja jednoznačne predstavím svoju víziu, pokiaľ ide o túto tému. 20. oktobra sme spravodajcovia sa stretli aj s radou, aj s komisiou, aby sme sa porozprávali veľmi detailne o aktuálnej situácii, pokiaľ ide o rôzne témy, ktoré súvisia s týmto návrhom. V tom čase, a pani Fajon si na to budete dobre, bude dobre pamätať, e, prepačte, asi je tam nejaký problém s tlmočením do angličtiny alebo francúzštiny, je tam nejaký problém? Nech sa páči, teraz môžete pokračovať. Takže 20. oktobra sme sa stretli s kolegami, e, ktorí už pracovali na pozmeňovacích návrhoch, ehm, aby e, sme vlastne spolupracovali aj s radou, s predsedníctvom a s komisiou a v tomto e, práve duchu dnes navrhujem, pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, e, tri dátumy druhého, čo je e, čoskoro, to je hneď za rohom, ale asi rozumnejšie by to bolo teda 2., 5. aj 6. pretože na týchto pozmeňovacích návrhoch už dlho pracujeme, takže interpretácia by mohla e, byť, e, e, alebo teda preklad by mohol byť hotový pred ešte Vianocami. Pokiaľ ide o technické záležitosti, je tu jedno opatrenie, ktoré je veľmi politického charakteru a to je tzv. ochranná doložka, ktorá sa podľa mňa veľmi nesprávne takýmto spôsobom označuje. A potom je tu aj mechanizmus reciprocity. Ako určite ste si všimli, e, mám tu v správe viaceré pozmeňovacie návrhy a o každom niečo poviem. si návrh číslo 1. Tam chcem e, tú ochrannú doložku inak e, nazvať, nie takto, e, ako to navrhuje komisia, pretože e, podľa mňa tento mechanizmus e, funguje trochu ináč podľa mňa je to mechanizmus suspenzie alebo prerušenia, a nie ochrana doložka. Potom e, dvojka, to je vlastne to isté. Trojka, to je čisto politické vyhlásenie. Ehm, je to vlastne sledovanie odporúčania komisie a je tu vlastne jednoznačná žiadosť zo strany Európskeho parlamentu. Teda e, to, tá, politická, tá politická žiadosť je, žiadame komisiu, aby od začiatku e, presadzovala účasť Európskeho parlamentu v rámci procesu komitológie, hoci takáto účasť by bola iba na základe nejakého e, pozvania, prizvania našich členov, tak aby e, teda nejaké po, po, predpisy neboli e, porušené. Potom štvorka, e, to súvisí s Lisabonskou zmluvou, peťka, otázka koherencie. Ak si dobre pamätáte, tak 8. marca 2011 sme podpísali deklaráciu Európskeho parlamentu, kde sme žiadali, aby komisia e, pozmenila súčasný mechanizmus reciprocity. Teda, e, e, ak ma oceníš, ocením ťa, ak ma potrestáš, potrestám ťa. Šeska tu sa uvádzajú všetky možnosti, pokiaľ ide o aplikáciu mechanizmu, ktorý vyplýva z nedodržiavania e, princípu e, subsidiarity. Potom e, ďalší bod medzinárodné dohody a možnosť toho, že by jednotlivé členské štáty preštudovali otázku toho, že by niektoré poskytovateľ služieb boli vyňatí spod vízovej povinnosti. Treba ešte povedať, že eh, ak vyškrtneme odkazy na štátnych príslušníkov tretích krajín a v tom prípade vlastne eh, vždy budeme vychádzať z eh, budúcich rozhodnutí Európskeho súdneho dvora. Tým pádom zabraníme tomu, aby sa to nariadenie vždy menilo E, to nariadenie vždy menilo, keď e, dôjde k nejakým situáciám, o ktorých sa hovorí e, práve v tom dokumente, teda samozrejme hovorím o Turecku. Ďalší pozmeňovací návrh číslo 8. Cestovné doklady, nie pasy alebo iné dokumenty alebo čokoľvek. Treba hovoriť o cestovných dokladoch. Tak sa o tom hovorí v právnych predpisov Európskej únie a tak o tom treba hovoriť aj naďalej cestovné doklady. Dobre, na návrh číslo 9. Tu treba povedať, že posadky budú výňaté spod vízovej povinnosti iba v prípade, ak e, poskytujú služby, iba, iba v tom momente, iba v tej situácii, nie v iných situáciách. Pozmeňovací návrh číslo 10 a 11 to E, sú tie hlavné pozmeňovacie návrhy, tie najviac e, problematické, teda poviem o tom trochu viac slov. Číslo 10 to je veľmi komplexná záležitosť. Tu ide o zavedenie mechanizmu reciprocity v tých prípadoch, kde Európska komisia nedosiahne diplomatickým spôsobom to, aby e, tretí štát, ktorý dostane vyňate z podvizovej povinnosti, proste to isté aj našim občanom poskytoval. Teda to je príklad Kanady. Tam jasne sa ukazuje, že napriek tomu, čo spravila Európska komisia, ten súčasný mechanizmus, e, ako funguje reciprocita, má e, bohužiaľ naďalej veľmi negatívne dôsledky na členov niektorého členského štátu alebo občanov niektorého členského štátu Európskej únie. Treba to zmeniť tak, aby e, to, to, to zbavenie vízovej povinnosti nebolo automaticky, pokiaľ sa bude môcť e, vlastne riešiť takým spôsobom, že dočasne sa to možno bude takýmto spôsobom riešiť a potom sa to preštuduje alebo prehodnotí znovu. Treba, aby komisia, radu a parlament informovala po e, istých rokovaniach a pokiaľ počas takéhoto prechodného obdobia nebude dosiahnutá dohoda s danou tretiou krajinou, tak potom treba e, prijať také opatrenie zo strany aj parlamentu, aj rady, e, ktoré e, bude e, primerané danej situácii. Toto rozhodnutie samozrejme nejakým spôsobom neovplyvňuje právo iniciatívy Európskej komisie. Tá naďalej bude môcť predkladať návrhy pozmenenia príloh nariadenia 539 2001, kde sú teda uvedené tie zoznámy tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a e, víza, ktorí naopak e, ich mať e, nemusia. Potom číslo 11. To súvisí s, s mechanizmom suspenzie, teda tam je napísané ochranná doložka, ale ja už to teraz volám mechanizmus suspenzie, alebo niečo v tomto zmysle, pretože podľa mňa je to lepší názov v prípade, kedy sa výrazne zvýši počet e, štátnych príslušníkov, ktorí prekračujú hranice danej krajiny. Ja si myslím, že nech tie čísla sú akékoľvek, nech tie percentá sú akékoľvek, e, ktoré do toho návrhu dáme. V každom prípade by sme mali jasne povedať, že tieto čísla e, slúžia na to, aby nejakým spôsobom zaramcovali, tak povediať, celý ten postup, aby mu dali istý kontext pretože v konečnom dôsledku o tom e, rozhodnú iné orgány, či nakoniec e, sa daný krok vykoná alebo sa nevykoná. Proste rozhodujú iné orgány a tie čísla by nemali automaticky o tom výsledku rozhodovať. Je to iba akési údanie, akési údanie kontextu. Čiže pokiaľ nejaké čísla budú dosiahnutie, ktoré navrhneme v tom nariadení, to ešte neznamená automaticky, že sa k suspenzii prikročí. Európsky parlament musí byť notifikovaný o všetkých žiadostiach o, o, o suspenziu, o prerušenie alebo pozastavenie a bude sa Európsky parlament zúčastňovať, aj keď iba ako možno pozvaný aktor na e, zasadnutiach komitológie. To nie je e, vec, e, ktorá by sa mi iba z nejakého dôvodu pozdávala. Jednoducho, ja som o tom rokoval aj s komisiou a, a tak mi to proste e, vyplýva. Myslím, že to nebude nejakým spôsobom e, porušovať e, právomoci komitológie alebo predpisy komitológie. Jednoducho Lisabonská zmluva v oblasti spolurozhodovania dáva Európskom parlamentu isté možnosti a iba to chcem využiť. Takže to bola 11. a posledný pozmeňovací návrh číslo 12. Tu sa hovorí o tom, že môžeme dať výnimku E, týmom, záchranným týmom, e, ktoré pomôžu nejakému členskému štátu v prípade nejakej humanitárnej katastrofy alebo, alebo nejakej nehody. Ja si myslím, že takúto kategóriu by sme nemali stade škrtať, preto nebudeme e, požadovať víza od nejakej posádky, nejakého lietadla, ktoré e, práve zachránilo nejakých našich občanov, e, ktoré boli, ktorí boli postihnutí nejakou, nejakou katastrofou, napríklad leteckým nešťastím. To mi príde úplne logické. Tu na e, kolega Kovačev navrhuje, aby sme zohľadňovali stanovisko zahraničnej, e, zahraničnej služby predtým, ako tá klauzula suspenzie bude aktivovaná, pretože naše diplomatické vzťahy s inými krajinami to mohlo ovplyvniť Eh, čiže pokiaľ eh, bude nejaká správa Frontexu, nejakého Europolu, tak k tomu bude aj správa Európskeho orgánu pre azyl a takisto tam bude aj správa Európskej eh, zahraničnej služby k tomu pridané. Ďakujem. Ďakujem spravodajcovi a teraz dám slovo Európskej komisii. Ďakujem, pani predsednička. Najprv by som rád poďakoval spravodajcovi za jeho správu. nariadenia 530, nariadenie 539 a jeho pozmenujúce návrhy sa nachádzajú vo všeobecnom kontexte zahraničných vzťahov EÚ v návrhu komisie sa nachádza viacero technických zmien. Ale sú tu aj také zmeny, ktoré môžu mať veľmi dôležitý dopad na zahraničné vzťahy EÚ. A v mojom príspevku by som sa rád zameral na najdôležitejšie body na návrhy pozmeňujúcich návrhov zo strany spravodajca sú ohľadom ochrannej klauzuly, ďalej výnimky z víz, ďalej mechanizmus alebo doložka reciprocity. Vo všeobecnosti e, sa komisia veľmi teší z tejto správy a z, návrho, z pozmeňovacích návrhov, pretože si myslíme, že väčšina pozmeňovacích návrhov sú v súlade e, s tými princípmi, ktoré stoja v základe návrhu komisie. A dokonca ju aj, e, ho aj vylepšujú. E, sú tu však pozmeňovacie návrhy ohľadom reciprocity, to je výnimka, k tomu sa ešte vrátim. Čo sa týka technických pozmeňujúcich návrhov, napríklad výnimka z vízového režimu pre o, posadky os, lietadiel pre osobnú dopravu. E, to je veľmi pádne, pretože teraz to aplikuje len vtedy, keď, tieto, keď títo um, ľudia pracujú a nie keď idú uh, na dovolenku. Je to upresnenie a uh, zodpoveda to tej počiatočnej myšlienke komisie. Čo sa týka ochrannej klauzuly alebo mechanizmu um, pozastavenia vízovej povinnosti, na to, aby sme riešili uh, naliehavé prípady alebo krízové prípady, komisia navrhla, aby sme použili uh, procedúru komitológie a aby sme eventuálne mohli prijať rozhodnutie, ktoré prerušuje výnimku vízového režimu, ktorá bola udelená tretej krajine. Toto je podľa nás jediná procedúra, vďaka ktoré budeme môcť reagovať rýchlo. Samozrejme, ak budeme chcieť pokračovať v rámci komitológie, tak tie kritériá, ktoré budú musieť spustiť procedúru, musia byť definované. Tie kritériá nemôžu byť príliš nejasné, aby nechávali veľký manevrovací priestor členským štátom na to, aby sa začal tento mechanizmus a, a aj komisia, keď e, sa začne zaoberať touto otázkou, či e, má zrušiť alebo nemá zrušiť výnimku z vízového režimu. Návrh komisie stanovil dokonca až matematické e, kritériá, ktoré nenechávajú príliš veľa manevrovacieho priestoru. Pani predsednička e, to určite aj spomenie, že členské štáty e, sú skôr za e, také vágnejšie kritériá, ktoré im nechávajú flexibilitu. Mm, a takisto nechávajú priestor komisii, keď pripravuje takéto rozhodnutie. Komisia zobrala na vedomie pozmeňovacie návrhy spravodajcu, ktorý naďalej pracuje s veľmi presnými kritériami, ale uh, určite v budúcich týždňoch budeme viesť dlhé diskusie medzi parlamentom a radou a komisia bude môcť poupraviť svoje stanovisko podľa toho, aké stanoviska vyjadria ostatné dve inštitúcie. Teraz by som prešiel k mechanizmu reciprocity. Komisia navrhla, aby sa pozmenil e, existujúci mechanizmus a v jednom, to v jednom bode e, zosúladenie s Lisabonskou zmluvou. Komisia už na začiatku hovorila, že je pripravená vypočuť si eventuálne pripomienky, ako vylepšiť tento mechanizmus um, a ako je lepšie, ako by bolo vhodné zefektívniť súčasný mechanizmus. Práve v tomto kontexte sme pripravení, aby sme si preskúmali návrhy, s ktorými príde spravodajca. Eh, samozrejme, zároveň treba eh, zabezpečiť, aby tieto zlepšenia zohľadnili inštitucionálny rámec, ktorý stanovila zmluva. No a z tohto hľadiska, to môžeme ešte rozdiskutovať, eh, ten návrh zo strany správodajcu, ktorý navrhuje komisie, že po 80 dno, dňoch po zverejnení um, reciprocity čo aby komisia prišla s návrhom ohľadom prerušenia výnimky z, vížové, z vízového režimu. Toto podľa mňa nie je kompatibilné e, s exkluzitívnym právom iniciatívy pre komisiu. Nenecháva to žiadny manevrovací priestor pre komisiu, vôbec nemôže e, prísť s návrhom. Čiže toto e, je ešte veľký otáznik ehm, ohľadom tých pripomienok, s ktorými prišiel spravodajca. V tomto kontexte by som rád pripomenul, že komisia už od začiatku hovorila, že to je veľmi uh, citlivá politická téma. Uh, takže je potrebné viesť o tom diskusiu aj s parlamentom, keď sa vyskytne takýto problém. Eh, tu by som sa však chcel vrátiť k tej ochrannej klauzule pretože viete, že tá ochranná klauzula e, sa týka účasti na pripomienkách parlamentu v rámci komitológie. A samozrejme, tu je malý problém, my sme pripravení do toho e, zapojiť parlament, ale treba dodržiavať pravidlá komitológie tak, ako boli dohodnuté medzi inštitúciami. Takže, pani predsednička, toto boli e, hlavné body našej reakcie na pozmeňovacie návrhy. Samozrejme, môžeme vysvetliť tie technickejšie body neskôr. Ďakujem. Teraz odovzdávam predsedníctvo e, pôvodnému predsedovi. Ďakujem e, pani podpredsedničke za to, že mi pomohla, pretože som mala isté e, záväzky. A teraz e, dám slovo pánovi Filipovi Kazinskému. Dobré ráno, vážené dámy, vážení páni. nemôžem uveriť tomu, že eh, je nejaká dôležitejšia téma na stole a musím hovoriť, eh, musím byť veľmi úprimný člen, členmi, k členom výboru LIBE. Eh, keď sme si prečítali text spravodajcu, boli sme informovaní na pracovných skupinách pre víza, aby sme zistili, aké sú predbežné názory a pripomienky um, z členov výboru LIBE. A môžem vás ubezpečiť o tom, a môžem to aj podložiť dokumentami, že členovia pracovnej skupiny pre víza eh, boli eh, naozaj veľmi zvedaví a teda chceli nájsť správnu rovnováhu medzi, rovno, medzi názormi rady a parlamentov. Čiže musím povedať, že som veľmi rád, eh, že sa nám podarilo nadviazť takú dobrú spoluprácu s pánom Diazom de Merom Rozhodli sme e, sa ísť do parlamentu čo najskôr a, mm, a to preto, aby sme sa dozvedeli, aké sú vaše názory. Myslím si, že e, toto je veľmi dobrá cesta, ako nájsť riešenie, pretože keď som si prečítal správu pána Diasa Demeru, e, videl som, že je tam len pár vecí, ktoré potrebujú dotiahnuť a vysvetliť ale musím povedať, že som naozaj veľmi spokojný, že členovia e, pracovnej skupiny pre víza na, na rade jasne pochopili, že keď hovoríme o, ochranom ochrannom mechanizme a ochrannej klauzule, tak to musí byť naozaj pevný nástroj. A aj, aj teraz, v súčasnej situácii, keď budeme používať tieto nástroje, tak e, musíme vedieť, že e, sa to deje v rámci nariadení, e, ktorý nebude, ktoré nebude spôsobovať diskrimináciu. Nikto na rade nemôže hovoriť nič iné. Ale hlavný problém Ide tu o prerušenie alebo pozastavenie mechanizmu. E, zostávajúce mechanizmy e, sú, e, sú rovnaké, ako vyslovil pán Vera Garcia. Ide tu o reciprocitu, pretože stále to ešte prepravujeme. Ale čo sa týka mechanizmu, chcem povedať k tomu niečo. Ak by sme mali striktne matematicky aplikovať matematický prístup k takýmto politickým rozhodnutiam, e, ktoré sú veľmi dôležité, tak potom e, sa, budeme, sa ocitneme v matematickom systéme a nebudeme chápať celú špecifickosť tej témy. Rada preto navrhuje, aby sme si nechali tie percentá ale len ako pomocné nástroje na to, aby sme vedeli hodnotiť túto situáciu. Diať by sa malo toto. E, pravomoci by mala dostať komisia, aby komisia e, zhodnotila detálne informácie z členských štátov, aby zistila, či oznámenia, notifikácie z týchto členských štátov um, sú platné. A keď sa urobí oznámenie, keď sa podá notifikácie, tak e, potom by sme e, nemali pristupovať k tomuto len z matematického hľadiska. A to je dôvod, prečo v, druho, v druhej etape chceme požiadať komisiu, aby sa E, sústredila na informácie zo správ Frontextu a možno aj e, zo správ Europolu. Ehm, mm, to by sa nemalo robiť iba preto, že tam je referencia na organizovaný zločin. Ja by som chcel e, líbe výboru povedať ešte to, že veľmi jasne chápeme to, že nedajú sa použiť tie isté kritéria pri hodnotení napríklad situácie v Nemecku a v Luxemburgu. Nemôžeme e, používať tie isté kritéria pre každú tretiu krajinu, pretože sú tam rozdiely. My teda navrhujeme, aby e, komisia e, sa aktivnejšie pozrela do tohto spisu a neaplikovala len matematiku. Dúfam, že politický prístup komisie a rady nebude znamenať, že tento proces bude flexibilnejší, pretože o to tu nejde. My chceme, aby tento proces bol efektívny. Ďakujem. Ďakujem, pán Jašinsky. A teraz sa vrátime k členom výboru LIBE. E, pani Fajon, vy ste tieňová spravodajkynia. Ďakujem. Ja by som chcela poďakovať spravodajcovi, e, pánovi Demerovi a takisto aj komisii a rade, aj ostatných, ostatným tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. E, chcem povedať, že súhlasím s týmito návrhmi a myslím si, že pozmeňovacie návrhy sú veľmi dobré a zlepšujú počiatočný text. Myslím si, že nakoniec dospieme k dobrému riešeniu. Čo sa týka um, posledného dátumu pre prekladanie pozmeňovacích návrhov, um, je to 2. december, je to už teraz, tento týždeň. V Slovensku prebiehajú voľby, ja som tam mala isté záväzky a keby ste súhlasili, tak by som to rada odložila na budúci týždeň. Dúfam, že to nebude problém. E, je mnoho pozmeňovacích návrhov a ja e, spomeniem niektoré. Ide tam o ochrannú doložku pre víza. Ja si myslím, že ten názov nie je vybratý práve najšťastnejšie a malo by sa to pomenovať inak, povedzme pozastavovací mechanizmus. A Rada a komisia um, by to mala pozmeniť. Čo sa týka roli Európskeho parlamentu, v minulosti sme sa už sústredili na jeho rolu a Európsky parlament je za to. Uh, takisto by som chcela požiadať Európsku komisiu, uh, aby uznala, že Európsky parlament bude mať väčšiu rolu v komitológii ako tieňový spravodajca som navrhla, aby sme dostali väčšiu podporu a aby Európsky parlament predložil svoje stanovisko ešte pred rozhodnutím Európskej komisie. Samozrejme, nemali by sme e, nejak ohrozovať komitológiu a čo sa týka potenciálnej alarmúcej situácii v tretich štátoch, tak Európsky parlament by mal byť informovaný o tomto. Čo sa týka mechanizmu reciprocity, nemôžem súhlasiť s tým, že členské štáty budú mať rovnaké práva na činnosť a nemôžem podporiť e, mechanizmus e, pre reciprocitu, ale je to možnosť na ďalšie vylepšenie. myslím si, že najdôležitejšie sú číselné údaje, aj keď vy s tým možno súhlasiť nebudete. Napriek všetkému by som chcela e, podporiť návrh rady, e, že by nemali byť nejaké rozhodujúce kritériá a výbor pre zahraničné záležitosti hovoril o tom, že by sa škrtli tie percentá. Mali by sme možno hovoriť o nejakom výnimočnom vízovom režime alebo o nejakých žiadateľoch. Um, potom by to malo väčší dopad na emigráciu. A uh, mali by sme to porovnávať uh, nielen s predchádzajúcim rokom, ale s celým obdobím. Myslím si, že tie účely, e, číselné údaje by nemali byť rozhodujúce a myslím si, že by malo byť e, v úmysle rady, aby komisia hľadala aj iné mechanizmy. Je veľmi ťažké, e, je teda potrebné podporiť, aby to nové nariadenie nebolo používané len v matematickom zmysle. A teraz ehm, v podstate môžem podporiť návrh spravodajcu. A mm, ja nebudem predkladať žiadne iné pozmeňovacie návrhy a dúfam, že nájdeme nejakú rovnováhu medzi inštitúciami, aby tento mechanizmus ochraňoval naše štáty. Ďakujem, pán predseda kolegovia, ide tu o technickú správu, ktorý obsahuje veľa politických prvkov a pravdou zostáva, že ako predstavitelia našich občanov musíme lepšie chápať tie ich naliehavé problémy, predovšetkým pokiaľ ide o také otázky ako napríklad cestovanie za hranice priestoru Európskej únie, a v týchto situáciách sa musia jednoducho vysporadovať s ťažkosťami. Ja som mala bola kedy povinnosť eh, vymeniť si pasy, pretože som potrebovala víza a zaplnili sa mi vízami, ale teraz už je to lepšie. Ale zároveň v nejakej ideálnej Európskej únii by mal byť hlavným princípom práve solidarita ale my nežijeme ešte stále v takejto Európskej únii. Dúfam, že sa nám to podarí raz v budúcnosti dosiahnuť, ale v súčasnosti nemáme ešte stále solidaritu, ak hovoríme napríklad o tretích krajinách a o tom, akým spôsobom aký vzťah majú k členským štátom. Už to slovo členský štát evokuje členský štát čoho? Európskej únie. A máme tu rôzne prístupy práve vo vzťahu k týmto tretím krajinám. Áno, solidarita ako taká by implikovala aj takú situáciu, že členský štát ak je tu taká situácia, že členský štát e, sa s ním zaobchádza inak ako s ostatnými, tak by mala celá Európska únia zareagovať. Ale ako som povedala, solidaritu sme ešte stále nedosiahli, otázka je, či ju kedy dosiahneme. Takže musíme sa, urobiť, musíme sa snažiť dosiahnuť čo možno najviac z, toho, z tých podmienok, ktoré máme. A musíme sa pozrieť na to, čo môžeme dosiahnuť v takýchto podmienkach, ktoré máme a to už bez toho, či hovoríme o takých skutočnostiach ako napríklad tá písomná deklarácia, ktorá bola podpísaná väčšinou tohto parlamentu, kde sme požadovali v podstate to, čo som už povedala, ten princíp solidarity, aby tam bol obsiahnutý. A nakoľko táto otázka je skutočne veľmi citlivá pre veľa európskych občanov, som rada, že môžem povedať, e, skutočne som potešená, že Agustín Diaz de Mera, môj priateľ, je spravodajcom, pretože vieme, že on je známy svojim vyváženým spôsobom a prístupom, akým narába s situáciou a zohľadní všetky náležité osobitosti tejto situácie. V rámci týchto v rámci tejto chvíle by som sa chcela vyjadriť e, formou dvoch otázok. Jedna je tá, že by som chcela pochopiť, ten posun z tých 50% na iné číselné vyjadrenie, na to, aby sme jednoducho na tých 60%, či tých 60% je skutočne to správne percentuálne vyjadrenie, aký je vlastne tento dôvod prejsť z 50 na 60 A druhá otázka, tá je, sa týka participácie Európskeho parlamentu v komitológii. Ja by som skutočne chcela vedieť a pochopiť, ako to bude fungovať v realite, aké postupy sa tu budú uplatňovať, pretože Európsky parlament, na rozdiel od národných parlamentov, má svoj vlastný spôsob fungovania, čiže ako by mohli fungovať tieto záležitosti napríklad cez letné prázdniny, zimné prázdniny, zelené týždne, to znamená technicky, ako by to mohlo celé fungovať v realite. A pokiaľ ide o participáciu Európskeho parlamentu ako takého, jeho zaangažovanosti, neviem, pokým nebude, neuplynie lehota predkladania pozmeňujúcich návrhov, ja možno takisto si rozmyslím, že predložím pozmeňujúci návrh, ktorý by nám dal väčší pákový efekt. Ďakujem. members, Pán Busutil, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa pridal e, ku kolegom, ktorí zablahoželali pánovi spravodajcovi za jeho správu, za jeho prezentáciu. Ja takisto zdieľam názor, že ak chceme náš vízový režim urobiť dôveryhodným, tak jednoducho je nevyhnutné, že potrebujeme efektívny mechanizmus pozastavenia tej suspenzie a iba takýmto spôsobom budeme mať situáciu, že sa nebude zneužívať tento systém. A musíme našim občanom tento jasný politický signál sprostredkovať a musíme im povedať, že nechceme iba umožniť liberalizáciu výsť, čo je samo o sebe dobré, ale že chceme aj túto liberalizáciu pozostaviť v tom prípade, keď sa takýto systém bude zneužívať. Chcel by som mať dve objasnenia zo strany dosiahnuť, dostať dve odpovede, ktoré by sa týkali nasledovných tém. Ide tu o timing, načasovanie. Aké načasovanie, eh, s akým načasovaním sa tu počíta, pokiaľ ide o túto situáciu tzv. alebo údajného zneužívania systému a toho rozhodnutia, ktoré bude potrebné na to, aby toho právoplatného rozhodnutia, ktoré sa bude musieť Eh, uplatniť na to, aby sa uplatnil tento mechanizmus pozastavenia. A tá druhá otázka, ktorá tu bola nastavená zo strany rady, chcel by som odpoveď pána správodajcu na otázku, pokiaľ ide o diferenciáciu rozlišovanie. Ako rada poukázala, na jednej strane máme zneužívanie systému, ktorý sa môže týkať napríklad také krajiny ako Luxembursko, ale druhá je úplne odlišná situácia, keď ľudia budú chodiť napríklad do Nemecka, to bude úplne iný prípad. To znamená, takáto situácia zneužitia v jednej krajine, ktorá napríklad bude mať pocit, že je predimenzovaná, zoberie sa situácia takéto krajiny do úvahy, keď sa bude uplatňovať práve tento mechanizmus pozastavenia. Ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Pani Zipel? Ďakujem pekne. Ja mám iba krátku otázočku a nie som si istá, či táto otázka patrí do tejto témy. Máme tu na jednej strane zoznam štátov, ktorých občania môžu bez výsť pricestovať a na druhej strane máme zoznam tzv. bezpečných tretích krajín alebo krajín pôvodu a tieto úrady v jednotlivých krajinách pravdepodobne majú taký problém, že občania z takýchto krajín prídu ako turisti a na konci svojho pobytu požiadajú o azyl. Ak sa tento odmietne ako neodôvodnený, tak potom sú tu ťažkosti týmto osobám tieto osoby dostať do krajiny pôvodu, pretože táto krajina nie je bezpečnou krajinou. Ja som to teraz načetla ako problém a zaujímalo by ma, či zaangažovaní aktéry berú do úvahy aj takúto osobitosť problému, keď už hovoríme o otázke liberalizácie víz. Áno, ďakujem pekne, pán Alvaro. Ďakujem pekne, pán predseda. My sme zvyknutí od pána, od pána spravodajcu, že nám predkladá veľmi detálne rozpracované správy a ten pozmeňujúci návrh číslo 10, na ktorý sa budem sústrediť, pretože tam by sme chceli mm, dosiahnuť rozšírenie mm, znenia textu, tak tam sa už takéto smerovanie naznačilo. Potom ešte tá téma, ktorá tu bola viackrát spomenutá, to nie len v tomto výbore, ale aj inde. Vidíme, že to niekedy nefunguje a v takomto kontexte, o ktorom tu on hovoril, sa potom môže to pozmeniť aj pozmeňujúcim návrhom. Najlepšie príklady tu boli ako napríklad um, vzťah Českej republiky a Kanady, písomné vyjadrenie, ktoré bolo tento rok prijaté, už sme o tom hovorili. Pani kolegyňa Rojtová, pán Lambridinis, pán Weber a ja sme to vtedy predložili s tým, že sme chceli dosiahnuť, aby komisia vyvinula mechanizmus, a, a nepodporovala nejaké bilaterálne dohody, ale aby sme mali spoločný mechanizmus na úrovni Európskej únie, ktorý by garantoval, že by sme mali e, plnú reciprocitu v otázke e, víz voči tretím krajinám. Mali sme tu príklad, kedy Spojené štáty hrozili Rakúsku, že znovu zavedú víza, ak Rakúsko nesprostredkuje prístup k databanke otlačkou prstov. Situácia, kedy sa takáto otázka zneužila na nejaký vynúčovací prostriedok, tak vtedy sa pravdepodobne niečo s našimi partnermi a priateľmi e, deje, takže musíme tú situáciu vyriešiť nie je možné takýmto spôsobom nespolupracovať s 27 členskými štátmi, ak by sme mali takúto spoloč, takýto spoločný mechanizmus. Našou požiadavkou je, aby sme sa vrátili k pôvodnému zneniu textu komisie, e, z toho znenia, toho znenia, ktoré máme ešte z roku 2001, pretože v tomto roku sme tu mali automatické e, mechanizmy reciprocity, s ktorými sa počítalo. To znamená, ak sa napríklad jednému členskému štátu zastavili víz, bezvízový styk, tak to platilo vo vzťahu všetkým členským štátom Európskej únie. To bol pôvodný text e, z roku 2001. E, potom sa to vylepšilo počas tých nasledujúcich desiatich rokov a my jednoducho navrhujem, aby sme aj na základe tých skúseností, ktoré sme naposledy získali, aby sme predložili pozmeňujúci návrh v tom zmysle, kde by sme jednoducho sa venovali tej problematike 90 dní, ako to povedal aj pán Diaz Demera. Považujeme za zmysluplné, aby komisia automaticky predstavila návrh v takomto prípade, ale rozšírili by sme to práve, že by sme tie skúsenosti, ktoré máme napríklad z balíčka hospodárskeho riadenia, tam ide o tú tzv eh, obrátenú kvalifikovanú väčšinu, že toto by sa uplatnilo iba vtedy, ak by sme mali kvalifikovanú väčšinu členských štátov, ak by tieto takýto návrh zavrhli aby tento návrh bol potom považovaný za odmietnutý, alebo ak Európsky parlament ho zamietne v absolútnej väčšine, tak potom by takýto návrh komisie bol zamietnutý. Inak by takéto prerušenie vstúpilo do platnosti automaticky na to, aby sme vytvorili určitú vyváženosť a aby sme jasne ukázali aj tým krajinám e, jasný postoj Európskej únie ako celku, kde sa podporujeme navzájom aj v prípade problémov, bilaterálnych problémov k tretím krajinám. Bol by som rád, ak by ho pán spravodajca takýto návrh mohol zapracovať. My ho predložíme v písomnej podobe a pokiaľ ide o tú lehotu, nakoľko máme iba tento jeden pozmeňujúci návrh, tak jednoducho nebudem hovoriť k tomu, ktorý by bol najlepší termín a ktorý nie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pán Ensiu, máte slovo. Ďakujem pekne, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte aj mne poblahoželať pánovi spravodajcovi za jeho správu. Dovolte mi poďakovať sa za jeho odvahu a solidaritu, ktorú preukázal tým, že v správe poukázal na otázku mechanizmu reciprocity. Komisia a rada si chceli sa vyhnúť takémuto postupu ale ja si myslím, že tento mechanizmus reciprocity, ktorý bol navrhnutý, je jasným zlepšením v porovnaní so súčasnou situáciou, kde Európska únia nemá konkrétne nástroje na to, aby uplatňovala reciprocitu okrem diplomatických kanálov, ktoré má k dispozícii. Rokovania ohľadne víz môžu prebiehať iba medzi alebo v zastúpení rady a komisie a nie v zastúpení členských štátov. Avšak v realite sa ukázalo, že tak komisia ako aj rada nie sú až také nadšené, že podporujú problémy členských štátov, pokiaľ ide o otázku reciprocity víz. Je celkom jasné, že tretie krajiny, ktoré porušujú princíp reciprocity, by mali jasne pochopiť, že my máme spoločnú politiku týkajúcu sa víz a občania, s občanmi by sa malo obchádzať rovnakým spôsobom. Nemôžeme si už viac dovoliť k otázke víz, aby sme do istej miery boli svetkami nejakej diskriminácie, tak ako teraz. Viac ako 100 tisíc občanov Európskej únie nie je až takých rovných ako zvyšok občanov Európskej únie. A chcela by som pripomenúť písomné prehlásenie pani Routovej. To sa netýka iba Českej republiky, ale aj ostatných bývalých členských štátov. Rumunsko, Bulharsko, Cyprus a Polsko. To znamená, ide tu o tie krajiny, ktoré nemajú vyriešenú otázku reciprocity vo vzťahu s, s takými krajinami, ako sú Spojené štáty a Kanada. Ja som prekvapený, že predstavitelia komisie a rady vo svojich vyhláseniach nepodporili e, jednotu, európsku jednotnosť. Oni by mali byť tými hlavnými garantami tejto jednotnosti na úrovni Európskej únie. Prečo Prečo musíme sa poklonkovať pred tretiemi krajinami? A potom sme prekvapení, že nás vníma Európsk, že Európsku úniu vnímajú v medzinárodných vzťahoch tak, ako ju vnímajú. Ja som presvedčený, že tento mechanizmus reciprocity vzájomnosti, ktorý predložil pán Demera, by mal e, jasne poukázať a mať, mať obsahovať odvolávku na tie krajiny, ktoré majú vízové záväzky, respektíve vízový vzťah k ostatným krajinám. Ja podporujem tento názor a predložím aj pozmeňujúci návrh v tomto zmysle. Pokiaľ ide o členov výboru a Európskeho parlamentu, som si istý, že ma podporia, pretože sa zdá, že my v Európskom parlamente sme jediní, ktorých podporujú tento princíp jednotnosti a solidarity v Európskej únii. Pani Rojtová, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. Ja by som sa teda chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, aj pánovi Alvárovi, pretože obaja vážne vnímajú aktuálnosť tejto situácie, pokiaľ ide o vízovú reciprocitu a pokiaľ ide o solidaritu a jednotnosť Európskej únie. Ide tu hlavne o to, že už 30 mesiacov trvá taký stav, kedy komisia nezastáva záujmy členských štátov, pokiaľ ide o otázku vízovej reciprocity. A tento návrh, za ktorý ďakujem spravodajcovi, pretože tam bol zapracovaný aj ten návrh, ktorý som predložila a predložím to ešte raz, aby to skutočne bolo celkom jasné, že nemôžeme ustúpiť od tohto návrhu. A presne tak, ako povedal aj iný kolega, je úplne nutné, aby rada, predovšetkým, ak ide o takú predsedníctvo, ako je polské predsedníctvo, že tu ide oveľa viac. Ide tu o to, o nasledovné. Ide tu o to, že bilaterálne vzťahy narušujú túto jednotu v takej situácii, kedy v rámci bilaterálnych vzťahov pri riešení takých extrémnych situáciách, aké tu máme napríklad medzi Kanadou a Českou republikou a inými krajinami, že sa tu poukazuje jednoducho na neschopnosť Európskej únie, tú zodpovednosť, ktorú na seba Európska únia prebrala tým, že prebrala právomoci zo strany členských štátov, že jednoducho nedokáže dostať tejto zodpovednosti. Aj preto, ako sa chovajú niektorí komisári. A tá druhá otázka, na ktorú by som chcela poukázať, že tu nejde iba o otázku Kanady Spojených štátov, ale že napríklad voči Spojeným štátom emirátským majú niektoré staré členské štáty bezvízovú povinnosť, takisto ako majú aj bezvízovú povinnosť občania týchto štátov, keď vstupujú do Európskej únie, ale zasa všetky nové členské štáty ešte stále majú vízovú povinnosť. A to je ďalší problém, ktorý by mohol tento paragraf 10 vyriešiť. Ale musíme sa už predtým snažiť o, nájsť nejaké riešenie. Ako je možné, že komisia napísala, respektíve reagovala na to prehlásenie, ktoré bolo prihlásené nadpolovičnou väčšinou poslancov takýmto nesmysel, nesmyselným a liknavým spôsobom a dvakrát sme ich museli urgovať. Jednoducho tu niečo nefunguje. A ešte jeden vážny problém mám, ktorý by som chcela predstaviť. Chcela by som pokázať na to, že českí občania, keď žiadajú o vízum, musia čakať viac týždňov, 3 až 5 týždňov. Dokonca musia dvakrát navštíviť Prahu aj cez celú republiku, aby doplnili, a teraz ma prosím vás počúvajte dobre, aby doplnili výpisy zo svojich účtov, čo je jednoducho niečo, čo si my už ja nevieme predstaviť v rámci tých diskusiách, keď hovoríme o tom, ako Európska, fungia, Európska únia má fungovať, keď žiadajú o vízum do Kanady. A zároveň, aby doplnili aj to, že nemajú adoptované žiadne dieťa, ak ho neuviedli v tom formulári, ktorý vyplnili ako prvý. A teraz sa na mňa obracajú českí občania, pretože vedia, že sa tomuto venujem, že či porušili nejaké pravidlo, ak neuviedli nejak, napríklad dieťa adoptované na diálku. Viete, o čo ide? To znamená, že podporujú finančným spôsobom nejaké dieťa v rozvojovej krajine, ho neuviedli do, tejto, do tohto formula, pretože nepovažujú za adoptované. Ale oni majú dodatočne doplniť takéto informácie, teraz majú strach, nevedia, čo majú urobiť, či takéto dieťa majú mm, tam uviesť, hoci ho nikdy nevideli, len za neho platia. Čiže to je situácia, ktorá je skutočne mm, takou situáciou, kde sa prekračuje otázka fungovania, správneho fungovania Európskej únie a vytvára sa tu priepasť, veľmi hlboká priepasť medzi tými a tými, ktorí sú skôr euroskeptikmi. Ďakujem. Dobre, tak teraz dáme slovo pánovi spravodajcovi aby mohol odpovedať na otázky. Prepačte, pán Bronze, ja som vás nevidel. Nech sa páči, tak dám ešte slovo vám a potom dostane slovo spravodajca. Zrušením víz vychádzame z toho, že sa nenavýši nelegálna migrácia. Tento mechanizmus suspenzie je vítaný, ale jednoducho nie je, je možné s ním počítať, pokým tu nenarastie tá migrácia, o ktorej som hovoril, ako sme povedali, ani v takej situácii sa častokrát nebude uplatňovať. Ak takéto konkrétne krajiny budú mať nízky napríklad príjem na hlavu, alebo nízku nezamestnanosť, alebo zlé infraštruktúru a zlé služby, tak mm, určitá miera nelegálnej migrácie je takmer nevyhnutná. Podľa mňa víza nezabránia ľuďom, aby navštívili Európu alebo iné krajiny z nejakých legitímnych dôvodov, či už ako turisti alebo niečo iné, umožňujú aby sme v takejto situácii rozlišovali medzi legitímnymi a nelegitímnymi návštevníkmi. Ja som napríklad navštívil Austráliu, musel som mať vízu, ale celkom ľahko som sa k nemu dostal. V podstate som sa k nemu dostal elektronickým spôsobom. Čiže otázka je, aby sme racionalizovali a zrýchlili proces otázky získania víz a nemali by sme ho stiahnuť z prípade tých krajín, kde je tu riziko nelegálnej migrácie. A pokiaľ ide otázku reciprocity, tak má podľa mňa určitú relevanciu, pretože právo európskych občanov, aby cestovali do krajín, ktoré sú chudobnejšie, preto to nepredstavuje žiadne riziko pre tieto krajiny, avšak ak by to bolo naopak, tak by to mohlo pre Európsku uniu predstavovať určité riziko. Áno, a teraz dostane slovo pán Diaz Demera. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Ďakujem pekne. Prvé také čítanie, ktoré mi z toho všetkého vyplýva, je, že nejde o čisto technickú otázku. Ide otázku aj technickú, ale e, s veľkým dopadom na politickej úrovni. Ja chcem byť e, slušný, a chcem e, stručne zareagovať na všetko, čo tu e, zaznelo, aj keď neskôr možno toho poviem ešte viac e, v inej situácii. Chcem sa poďakovať komisii, chcem sa poďakovať za všetky pripomienky, ktoré tu zazneli, ak boli pozitívne k tej správe, tak ma to viac tešia. Pokiaľ ide o tú správu, komisia povedala, že mm, vylepšuje pôvodný návrh a potom sú tu možno isté výhrady, pokiaľ ide o to, čo som povedal ja o tom mechanizme reciprocity. Komisia hovorí, že pokiaľ ide o výnimku pre členov posledok, s tým súhlasia s môjim názorom a pokiaľ ide o pozmeňovací návrh 11, teda to je to pozastavenie, tá suspenzia, ja si myslím, že tam treba jednu vec komisii vysvetliť a nakoniec aj ostatným kolegom vysvetliť, ktorí možno k tomu niečo povedali, že v mojom prípade e, ten návrh nechce nejakým spôsobom e, porušovať e, článok, ktorý hovorí o právnom základe pre komitológiu. O to vôbec nejde. Ja nechcem v žiadnom prípade porušovať právo iniciatívy Európskej komisie. Práve naopak, my chceme dosiahnuť celkom inú vec. A opakujem, že v súlade s dobrou vôľou, ktorú komisia prejavila aj v mojej kancelárii, mimo mojej kancelárie, e, my chceme dosiahnuť to, aby Európsky parlament e, mal účasť zabezpečenú, nielen keď sa ten postup e, započne, ale už v tom momente, kedy bude istý členský štát vedieť, že existuje takáto situácia aby proste parlament mal k tomu nejakým spôsobom prístup. Ďalej matematické kritéria a tým zareagujem aj na otázky, ktoré e, sa týkali tých percent. Tieto matematické kritéria e, chcú zabraniť tomu, aby e, to bolo plne automaticky riešené, aby tam bola istá e, miera flexibility. O to nám ide, či to je 50-60%, e, o tom sa dá ešte hovoriť, to nie je napísané alebo vyrité do kameňa. Ja súhlasím s tým, že je to otázka, ktorá si ešte zaslúži, aby sme od nej hovorili aj naďalej. Reciprocita, reciprocita je podľa mňa v som návrhu číslo 10 dobre vysvetlená a takisto e, je nastavená takým spôsobom, aby e, bola môcť dosiahnutá aj tá flexibilita, o ktorej tu hovoríme. A chcem komisiu ubezpečiť, že môžete hovoriť so spravodajcom o všetkých e, témach, o ktorých treba hovoriť. V žiadnom prípade spravodajci, teda ja, nechcem e, vo svojim návrhom nejaký, nejakú zmluvu porušovať alebo čo. Ja iba chcem, aby sme my mohli byť prítomní v celom, e, vo všetkých fázach tohto postupu. V niektorých fázach môžeme byť iba pozvaní alebo prizvaní zúčastniť sa v iných fázach môžeme byť plným, plnohodnotným účastníkom v rámci spolurozhodovania. To nie je až také dôležité. teda otázka e, práva e, iniciatívy Európskej komisie. Samozrejme, e, to plne rešpektujeme. My, my rešpektujeme to, akým spôsobom je komitológia nastavená. Ja hovorím, že som naozaj pripravený dosiahnuť v tejto veci dohodu. Kolega z Polska, jemu sa chcem poďakovať za ten konštruktívny prístup, ktorý on vždy mal, pokiaľ ide o e, rokovania, vždy pekne recipročne sme sa informovali o jednotlivých e, novinkách, o vývoji, ako to prebieha na skupine Prevíza, vždy sme boli dobre informovaní a mm, chcem sa v tomto mysle poďakovať jednotlivým delegáciám nakoniec a pokiaľ skupina pre víza chce dosiahnuť istú rovnovahu, tak rozhodne to chcem aj ja a ak to máme dosiahnuť, tak jednoducho naďalej musíme pokračovať v tých kontaktoch medzi skupinou pre víza, medzi Európskym parlamentom, aj medzi teda spravodajcom hlavným, aj medzi tými tieňovými. Viacerí kolegovia takisto povedali, že dve hlavné otázky v tejto správe je teda tá ochranná doložka a e, doložka e, pozastavenia alebo suspenzie. Pokiaľ fungovať nebudú dobre, tak tá práca je o ničom e, pokiaľ ide o ten automatický a diskriminačný charakter, tomu treba zabrániť. A pokiaľ ide o suspenziu, pozastavenie, kolegovia hovoria, sú, e, že sú za to, aby tam tie percentá zostali. Ja nie som za to. Ja si myslím, že o tých percentách treba ešte rokovať. A má to byť e, nástroj taký, ktorý nebude fungovať plne automaticky. Tomu sa práve, že chceme vyhnúť predsa. A naozaj každý prípad pozastavenia má byť detailne analyzovaný, preštudovaný, veľmi pozorne a veľmi individuálne a tie čísla majú slúžiť ako jeden z faktorov, ale nie ako faktor rozhodujúci. Samozrejme, v rámci toho procesu treba analyzovať, čo hovorí Frontex, čo hovorí Europol, čo hovorí e, Európsky, Európska agentúra pre azyl a takisto prečo nie, aj to, čo hovorí naša diplomatická služba, e, naša služba pre vonkajšie vzťahy. Ja vôbec nie som proti, treba zohľadniť aj tento diplomatický rozmer otázky. Niektorí kolegovia, aj kolega z predsedníctva rady e, spomínali e, to, že ten dopad e, nie je rovnaký v prípade napríklad Nemecka a v prípade napríklad Luxemburska. Plne s tým súhlasím. A teda súhlasím aj s tým, čo povedal pán kolega Alvaro. Jednoducho, pokiaľ ide o reciprocitu, lepšie je fungovať všetci 27 spolu a nie od prípadu k prípadu. Práve preto, aby sme dosiahli tú solidaritu, o ktorej e, hovorila pani e, Weber. E, práve preto chceme pracovať všetci spolu, 27, ale tie prípady sa analyzujú individuálne jeden po druhom a všetko ostatné už sú nástroje na určenie toho, alebo dopracovanie sa k tomu, či jednoducho e, bude zba, e, dôjde k zbaveniu vízovej povinnosti alebo nie. Čiže mm, toľko k tým matematickým formulkám alebo nejakým rovniciam, povedzme, oni chcú konsenzus, ja takisto. Potom viacerí e, kolegovia jasne povedali jednu vec aj komisii, aj rade. Nejde tu iba otázku, ktorú e, by vnímal mm, nejakým spôsobom len spravodajca. Všetci e, sa tu zhodujeme na tom, chcem to povedať skromne, ale, ale naozaj, naozaj, naozaj jednoznačne, že v tejto otázke sme e, na výbore e, jednotní alebo takmer jednotní a e, to je veľmi dôležité práve pokiaľ ide o ďalšie rokovania s parlamentom, teda pardon, s radou a s komisiou. Pani Fajon, ak súhlasíte, E, pozmeňovacie návrhy budú do 6. E, decembra, 6. 12. 12.00. Takáto bude naša lehota na pozmeňovacie návrhy v poriadku. E, kto hovorí, že mechanizmus suspenzie alebo pozastavenie je, je lepšie naformulovaný, teda pani, pani kolegyňa Tania, ďakujem za to, že ste to povedali, ďakujem, že ste ma v tejto veci podporili a ďakujem E, že ste podporili aj tú otázku našej účasti, e, aj keby to bolo teda mimo e, systému komitológia, komitológie. Teším ma, že ten mechanizmus podporujete, pretože súvisí práve s otázkou solidarity a súvisí aj s tým, čo sme jasne povedali v marci, čo sme podpísali tú deklaráciu v marci roku 2011. Výbor AFED hovorí, aby tie percentá sa škrtli, k tomu som sa už vyjadril, aký je môj názor, je to nástroj, o ktorom môžeme rokovať. E, jednoducho my chceme zabraniť tomu, aby ten systém bol plne automaticky. Vy, Tania, teraz ste povedali, že budete podporovať moje návrhy, nebudete mať ďalšie pozmeňujúce návrhy. K tomu ďakujem. Ďalšia skupina, Liberali Renante Weber, ďakujem za tie slova podpory. E, vždy E, takto veľmi <laughs> ma milo podporujete a ja tiež recipročne e, sa vám chcem poďakovať za váš konštruktívny e, prístup. Renate, súhlasím, že naozaj treba posilniť práve rozmer solidarity v rámci tohto nástroja v Európe, pretože solidarita je základ nášho fungovania a nakoniec aj základom Lisabonskej zmluvy. Ďakujem naozaj Renate dôležité, že mi dôverujete. A potom sú tu dve otázky, ktoré od vás zazneli smerom ku mne. To je jedna otázka 50-60%, tomu som už e, sa vyjadril. Čím menej ten systém bude automaticky, tým lepšie a čím viac bude e, flexibilnejší, čím viac sa o tom bude môcť e, diskutovať, čím viac sa bude môcť postupovať od prípadu k prípadu, podľa mňa tým lepšie a e, Renate, vy ste e, známa právnička, preto vás zaujíma práve otázka úlohy Európskeho parlamentu v rámci komitológie. A môžem vás uistiť, keď teraz e, čítam ten pozmeňovací návrh, ktorý ja predkladám, tam uvidíte veľmi jasne, že my nejakým spôsobom neporušujeme postup komitológie. Ide čisto o to, aby Európsky parlament bol prizvaný na základe odporúčaní samotnej komisie už na rokovania pred spustením samotného, e, samotného postupu. Ďalej kolega e, Simon Busutil, ďakujem aj tebe. Naozaj si to jasne povedal. Ide o to, aby systém víz bol dôveryhodný. Ak má byť dôveryhodný, musíme mať taký mechanizmus pozastavenia, ktorý bude efektívne fungovať. Tak si to povedal ty, ja by som to už lepšie ani sám povedať nevedel. Ďakujem. Dve vyjasnenia. Pokiaľ ide o kalendár, alebo teda časový nejaký harmonogram. Ja nechcem to nejako opakovať, ale treba si pozorne prečítať pozmeňovací návrh číslo 10 a 11. Tam nájdeš svoju odpoveď. A takisto Simon som ti už vlastne zodpovedal tú otázku, pokiaľ ide o nejaké zneužívanie e, e, daného režimu a teda akým spôsobom to e, môže mať dopad na veľké krajiny, na malé krajiny. Spomínali sme príklad e, Nemecko, Luxembursko, ale platí to aj pre iné samozrejme. Kolegyňa e, Sipel, ako dobre viete, máme tu ten pozitívny zoznam a negatívny zoznam. Tak sa tomu hovorí teda príloha 1 a príloha 2. Ale to neznamená, že tieto zoznamy sa nikdy nemôžu zmeniť, e, že sú nemené na väčnosť. Jednoducho už e, v posledných rokoch, od roku 2001, sa tieto zoznamy možno 8 krát zmenili. Proste tie zoznamy sú stále prehodnocované, sú stále analýzované a môžu sa meniť. Závisí to od situácií, ktoré sa e, vyskytnú, aké sú vzťahy medzi EÚ, medzi krajinami, e, ktoré sú či už na zozname 1 alebo na zozname 2. Kolega Alvaro Ďakujem, Alexander, za to, čo si e, povedal. Pozmeňovací návrh 10 si povedal, že je dobrý návrh, to ma teší. Pokiaľ ide o reciprocitu, tiež si povedal, že mechanizmus nefunguje a teda e, ten návrh je potrebný. S tým súhlasím. E, hovoril si o prípade Kanady a e, hovoríš, e, a tiež si to myslím, že treba mať komunitárny mechanizmus. Samozrejme, že to tak je. Musí byť komunitárny. A musí byť komunitárny aj preto, aby sme mohli nielen byť solidárni, ale aby sme boli aj dôveryhodní voči našim partnerom. A dal si tu e, konkrétne e, príklady, e, Spojené štáty, Rakúsko, pokiaľ ide o, o, o e, otlačky e, prstov, jednoducho treba tam pracovať všetci 27 spolu. A potom si povedal, v roku 2001 bola automatická reciprocita a teraz navrhuješ e, nejaký postup. Ja by som bol rád, keby si e, pripravil nejaký pozmeňovací návrh a určite o tom budeme môcť potom e, rokovať a nejako, k nejakému dobrému riešeniu sa spoločne dopracujeme. Kolega Enci, ďakujem pekne za tie pripomienky ktoré tu zazneli, teda že mechanizmus reciprocity e, sa tu vylepšuje a súhlasím aj s tým, že e, vízová politika nemôže e, vytvárať nejaký diskriminačný scenár v rámci Európy 27 členských štátov. Môžeme tu hovoriť o pozmeňovacom návrhu, ktorý by sa týkal Rakúska pokiaľ ide teda identifikáciu nielen príkladu Českej republiky, ale iných krajín, vrátane Rumunska, ktoré takisto sú obeťou diskriminácia. Práve tomuto chceme do budúcna zabrániť. Pani Rojtová, ďakujem za vaše slova. Teší ma, že máte podobný názor ako ja, ako kolega Alvaro nakoniec. Hovoríte, že e, výbor nás e, všetkých zastupuje. Ja si myslím, že to tak určite je. Respektíve, pardon, komisia, to je e, nie, nie výbor. Komisia e, sa snaží zastupovať všetkých nás, súhlasím. A ten návrh, ktorý ste vy predložili, teda by nemal byť v žiadnom prípade zamietnutý a Európska únia by mala v tomto smere konať. Spomenuli ste tu Spojené arabské emiráty, povedali ste, že je škoda, že komisia urgentne nezareagovala na tie príklady, ktoré sme tu spomínali, teda napríklad Kanada, Česká republika. E, to som iba tak zhrnul, čo ste zatiaľ povedali. A ešte tu mám jednu poznámočku. E, na záver ste povedali, že Európska únia musí konať a na to tu e, sme s tým môžem iba súhlasiť. A potom posledný kolega, e, kolega Bronze, ten hovorí o mechanizme e, pozastavenia a hovorí, že reciprocita pre ňoho relevantná nie je. Úprimne povedané s týmto moc ja e, nesúhlasím s týmto posledným, čo ste povedali, že by moment reciprocity nebol relevantný. Práve naopak je, je veľmi dôležitý a Máme tu uznesenie z marca 2011, tam sa jasne povie, alebo povedalo, akú máme doktrínu. Chceme reciprocitu e, aj na úrovni 27, aj na úrovni od prípadu k prípadu. Takže, pán predseda, myslím, že sme venovali dosť e, času tejto dôležitej téme a e, dúfam, že aj rada, aj komisia E, teda skromne to chcem povedať, skromne, ale je jednoznačne, že Rada a komisia e, si všimli, e, že máme spoločné stanovisko tu v rámci Európskeho parlamentu. Predseda, ďakujem pekne, pán správodajca. Venovali sme sa teda tomuto tomuto bodu. Povedali sme si teda, že na pozmeňovacie návrhy máte čas do 6. decembra do 12. hodiny. Súhlasí s tým pán spravodajca. Navrhla to pani Teňová spravodajkynia Tania Faďon a teda taká je dohoda. Týmto, tento bod uzatváram. Môžeme ísť na ďalší bod. Máme už malý časový sklz, takže skúsme to trošku urýchliť, aby sme e, ten sklz dobehli. S tým, že ďalší bod, teda nie tento, ale ten potom bude elektronické hlasovanie. Takže chcem iba pripomenúť, že je veľmi dôležité, aby ste všetci mali k dispozícii so sebou svoje elektronické karty. Takže bod e, číslo 6, ten sa týka zmeny a doplnenia nariadenia, ktorým sa ustanovuje vízový kód spoločenstva spravodajcom, je pán Louis Michel, ktorý nám e, predloží, predstaví e, tento návrh správy a potom si stručne vypočujeme, a už teraz hovorím stručne, vážení kolegovia, aj zastupkyňu alebo zastupcu e, polského predsedníctva. Takže nech sa páči, pán Mišo. Ďakujem, pán predseda. E, ja sa pokúsim hovoriť stručne, aby sme dobehli e, ten náš čas. Ehm, tento návrh e, sa snaží priniesť isté technické úpravy naradenia, ktoré sa týkajú leteckých tranzitných víz. E, text stanovuje, že e, príslušníci tretí krajiny, ktorí majú platné cestovné povolenie alebo vízum e, z členského štátu, ktorý ešte neaplikuje všetky šengenské opatrenia, napríklad Írsko, Cyprus, Bulharsko, Rumunsko, sú vyňaté z výnimky mať vízum Um, pre letecký prestup. Tento návrh je logický a keď sa toto prezentovalo na komisie, naši kolegovia nepredložili veľa pripomienok, preto podporujem tento návrh a navrhujem, aby výbor Libe prijal tento návrh. Ja som predložil dve technické pripomienky. Ide tu o úpravu úvodného ustanovenia 10 a 11. Takže to je všetko. Nech sa páči, pán predseda, máte slovo. Et après la présidence, la com- A teraz e, dávam slovo komisii. Zástupco, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, veľmi stručne. Chcem poďakovať spravodajcovi za rýchle predstavenie jeho správy, ktorá veľmi dobre odzrkadľuje konsenzus, ktorý zavládol počas prezentácie a prvej diskusii v Líbe. Čiže komisia príjme obidva návrhy, s ktorými prišiel spravodajca, lebo to zodpovedá e, podobným úpravám, ktoré boli už pripravené v Rade. Ďakujem. Teraz dávam slovo polskému predsedníctvu. Ďakujem, pán predseda. Súhlasíme s týmto, je to veľmi dobrá situácia, vidíme, že inštitúcie spolupracujú. Was... Ďakujeme. Naozaj ste veľmi stručné. Nech sa páči, pani Summer, máte slovo. Krátka pripomienka, súhlasím so spravodajcom. Myslím, že je správne urobiť toto technické prispôsobenie sa Ešte predsa len tu chýba určité ohnívko a potom už bude celá budova stabilná tohto projektu, takže ďakujem pekne, EPP podporuje. Danke noch einmal, Mr. Ensiu. Ďakujem, pán Ensiu. Ďakujem. Um, som tieňovým spravodajcom za našu skupinu ESD. Podporujeme túto správu. Je to technická správa, k tomu sa nedá čo doplniť. Jediný bod, čo by som chcel k tomu spomenúť, je, že možno by bolo dobré, keby Bulharsko a Rumúnsko vstúpili do šengenského priestoru, potom by sme nepotrebovali takéto zmeny. Ďakujem. Ďakujem naozaj vďaka tomuto sme dobehli náš program a teraz dávam slovo ešte pánovi Mišelovi, um, ak chce uzatvoriť túto diskusiu. Si encore. Ďakujem. Encore. Ça c'est fini. Pour... Takže tento bod sme vyriešili a teraz budeme elektronicky hlasovať. Budeme hlasovať. Takže tu máme číslo 7. Zmena a doplnenie teda vytvorenie hodnotiaceho mechanizmu na overenie uplatňovania šengenského aky. Čiže budeme hlasovať o správe, e, ktorú vypracoval kolega Karosko, Carlos Coelho. A máme tu niekoľko pripomienok, pozmeňovacích návrhov, ktoré boli predložené spravodajcovi a e, myslím si, že spravodajca e, chce teraz prezentovať výstup z rokovaní. Pán Koelo. Ďakujem, pán predseda. budeme hlasovať, bude to orientačné hlasovanie o kompromisoch e, politických skupín a ja by som chcel teraz spomenúť 4 body. Poprvé, chcem poďakovať e, za spoluprácu s tieňovými spravodajcami a za široký konsenzus, ktorý sme dosiahli v našom e, výbore LIBE. Po druhé, by som chcel zdôrazniť, že potrebujeme naozaj sný a efektívny hodnotiaci mechanizmus pre overenie uplatňovania šengenského aky. Potrebujeme naozaj efektívne hodnotenie. Po tretie, ja som sa snažil prijať väčšinu pozmeňovacích návrhov od kolegov, ale niektoré z nich nemôžem prijať pretože e, boli predložené dva rôzne návrhy a sú tu aj isté právne obmedzenia. No a po štvrté a na záver chcem povedať, že dúfam, že toto hlasovanie ukáže, že Európsky parlament je pripravený zvážiť spolu s Radou a s Európskou komisiou každé možné právne riešenie, ktoré môže pomôcť tomu, aby sme dospeli ku kompromisu medzi tro- týmito troma inštitúciami. A myslím si, že teraz sme už pripravení na hlasovanie. Ďakujem za túto prezentáciu, takže máme tu orientačné hlasovanie. Podľa výstupu tohto orientačného hlasovania spravodajca začne rokovať s radou. Takže začneme. Pripra- ste pripravení? Pána Nikstrom, máte svoju kartičku? Prepačte, je to trapné, ale nenašla som kartičku. Mohli by ste si zapísať môj hlas? Ja zdvihnem ruku. Dobre. Stalo sa mi to prvýkrát. Občas sa to stane každému. Pán Prianda Firidis, to isté sa stalo aj mne. Dobre, takže začneme. Takže zoznam. Kompromis 1. E, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Jeden sa zdržal. No, niektoré návrhy potom odpadávajú, sú zamietnuté. A ideme o pozme- k pozmeňovaciemu návrhu 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 2. Takže pozmeňovací návrh 45. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozme, ústny pozmeňovací návrh je 2. E, za, proti, zdržali sa prijaté. 47. E, za. Proti. Zdržali sa. Odmietnuté. Pozmeňovací návrh 8. Za. Proti. Zdržali sa? Prijatý. Kompromis číslo 2. Za. Zdržali sa? Pardon, proti. Zdržali sa? Prijaté. Uh, ústny návrh uh, e, 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. 52 za, proti, zdržali sa, prijaté. Teraz ideme na kompromis číslo 3. E, za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 9. Proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 56. Za, proti, zdržali sa, prijaté. 57. Za, proti, Zdržali sa? Zamietnuté. Takže ústny návrh 4 za, proti, zdržali sa prijaté. 60 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Teraz 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 61 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 62 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté. 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 64 za, proti, zdržali sa. No, no nie je to jasné, skontrolujeme si to. Takže 64. Začíname hlasovať. Takže začali sme hlasovať. E, koniec hlasovania. Ja nemôžem hlasovať s touto kartičkou. Takže je tu e, technická pripomienka? E, e, ja hlasujem proti. Mohli by ste si zapísať, že hlasujem proti? Áno, áno, my sme si to zaznamenali. Takže vy ste hlasovali za. A pán Tentafilidis? No. Takže ešte raz si to skontrolujeme. Takže začíname hlasovať. Dobre, už mi to funguje. Takže začíname hlasovať. Hlasujete? Konec hlasovania, takže čo to tu máme? Vy ste za, pán Xtafilidis? A teraz už mám kartičku. Takže Ivan Nixon. Takže 4. A ostatní kolegovia? A prečo hlasujete proti? Takže 21 proti 23. Takže je to prijaté. Takže 20 za. Tak. Takže 23 za, 22 proti. Tak čo, ešte raz budeme hlasovať? Pani Wikstrom, vy ste za a nemáte kartičku, takže ešte dva hlasy. Aj stále je to, aj tak je to prijaté. Tak ešte raz? Nie. Dobre, tak ešte raz budeme hlasovať. Hlasujeme. Koniec hlasovania. Takže Nixonová hlasuje za. Takže stále to je prijaté. 23 za. Prijaté. Takže poďme teraz ďalej. Ústny pozmeňovací návrh 5.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 E, ústny návrh 7. Za, proti, zdržali sa prijaté. 71. Za, proti, zdržali sa. Ideme si to overiť. 71. Sme rozdelení, takže hlasujeme. Hlasovanie sa začalo. 71. Ako to vyzerá? Zamietnuté. 72. Mm, vidím, že tam je ústny pozmeňovací návrh. Takže 72 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh ústny 8 za, proti, zdržali sa prijatí. 74 za, proti, zdržali sa prijaté. Ústny pozmeňovací návrh 9, za, proti, zdržali sa prijaté. 76 prijatý, 77 za, proti, zdržali sa prijatý. Ústny návrh 10 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatý. 80 za, proti, zdržali sa prijatý. Kompromis 7 za, proti, prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatý. 86 za, proti, zdržali sa zamietnutý. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijatý. Myslím, že je to prijaté. Poďme na kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 20 za, proti, zdržali sa, prijatý. Ústny návrh 11 za, proti, zdržali sa, prijatý. 91 za, proti, zdržali sa prijatí. 92 za, proti, zdržali sa prijatí. 22 za, proti, zdržali sa prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 93 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A potom 12 proti, za, proti, zdržali sa prijatí. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 25. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. Ústny 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 26. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijaté. 27. Kto je za? proti, zdržali sa, zamieta sa. poďme na rok 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. 31 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 29 za, proti, zdržali sa prijaté. 32 za, proti, zdržali sa prijaté. 34 za, proti, zdržali sa prijaté. 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz až 46, kto je za, proti, zdržali sa prijaté, 37, za, proti, zdržali sa prijaté, 38 za, proti, zdržali sa prijaté, ústnym pozmeňujúcim 15 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 13 za, proti, zdržali sa prijaté, niektoré vypadajú, tak až ústnemu 16, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz hlasujeme o celom pozmenenom texte. Finálne hlasovanie. Hlasujeme elektronicky. Otváram hlasovanie. Áno, pridáme hlas pani Wikström. To znamená 42 za, nikto proti, nezdržali sa. 43 za. Ana, pán Kojo, gratulujeme. Gratulujem aj ja. A teraz prejdeme k bodu. Ide o bod číslo 8. Ide tu o prezentáciu návrhu komisie. Máme prezentáciu, ktorú bude prezentovať s pán Stefano Manservisi, generálny riaditeľ, generálne sú pre vnútorné záležitosti Európskej komisie. Ale ešte tu nie je. Ide tu o návrhy komisie týkajúce sa finančných programov v oblasti vnútorných záležitostí v období 2014 až 2020, ale máme ešte čas, takže o 10 minút budeme pokračovať. Ďakujem.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 Takže, vážení kolegovia, budeme pokračovať. Mali sme pauzu, teraz 10 eh, eh, minút, čakali sme na kolegu. A kolega neprišiel, je to Stefano vysi generálny riaditeľ GR pre vnútorné záležitosti Európskej komisie, ktorý predloží návrhy komisie týkajúce sa finančných programov v oblasti vnútorných záležitostí na roky 2014 až 2020. Azylum, teda Fond pre azylum a migrácia, Fond pre vnútornú bezpečnosť tam, e, komisia návrhy 15. novembra prijala a my teraz e, poprosíme pána Manservisiho, aby nám predložil danú iniciatívu a potom eh, sa budete môcť spýtať otázky. Nech sa páči, pán Manservis. Thank you. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem za pozvánku, že tu môžem eh, vás informovať o financovaní vnútorných záležitostí v rámci najbližšieho viacročného finančného rámcu. Už v marci som naše návrhy prezentoval, ako si to predstavujeme. Ako ste povedali, komisia prijala oznámenie v júni, pokiaľ ide o ďalší e, viacročný finančný rámec a pred pár týždňami, ako ste povedali, teda 15. novembra, komisia uzatvorila balíček tým, že e, do neho začlenila aj právne prvky, teda právny základ To, čo som povedal v marci do veľkej miery platí naďalej, teda, že e, naše návrhy boli e, akceptované a teda už formálne predstavujeme, predkladáme niečo, e, čo sa veľmi podobá na tie pôvodné naše predstavy, pokiaľ ide o fondy, pokiaľ ide o financie a o ich využite do budúcna. To chcem stručne pripomenúť ako istý východiskový bod teda, že tu sa snažíme dva odlišné prvky zohľadniť. Poprvé, pokiaľ ide o predchádzajúci finančný eh, rámec, bol tam tlak eh, na celú EÚ a na celú komisiu, aby konala viac, rýchlejšie, tak v porovnaní s tým teraz ten tlak je ešte väčší vzhľadom k tomu a centrálna táto oblasť, teda vnútro, e, azylum, migrácia, e, hranice, to všetko sú e, témy, ktoré sú čoraz dôležitejšie, takže ten tlak je ešte väčší ako bol, tie očakávania sú ešte väčšie ako boli v minulosti a nevždy ich dokážeme splniť. Takže poprvé bol tu istý odkaz teda na zvýšený dopyt, potom kritické vyhodnotenie tých fondov, ktoré sme už mali k dispozícii, nešlo iba o kvantitu, pretože vždy môžeme povedať e, viac peňazí treba, ale v prvom rade išlo o to, či sme dobre vybavení na to, aby sme naše politické ciele mohli splňať, teda tie, ktoré máme splňať. A tu, a osobne si to tiež myslím, keď som prišiel teda, že e, tie nástroje, ktoré sme mali k dispozícii, boli príliš fragmentované, teda tá korešpondencia medzi e, financiami, ktoré sú dispozícia medzi tými aktivitami, ktoré my vykonávame, nie je až taká jednoznačná. A teda tie, e, aj tie aj, e, povinnosti, ktoré máme, sú príliš možno veľké. Máme tu jednoducho 100 e, rozhodnutí do roka, to sú rôzne členské štáty, ku ktorým sa vyjadrujeme, rôzne programy a tak ďalej. Vždy, keď je E, nejaká núdzová situácia, máme málo e, prostriedkov alebo možnosti na to, aby sme e, sa dopracovali k ďalším financiám alebo aby sme mohli presunúť z jednej oblasti financí do druhej. Takže je to veľmi fragmentované naozaj a ten, tá administratívna zaťaž je príliš vysoká. Čiže z toho sme vychádzali z tejto kritickej skúsenosti, ktorú máme. A na základe toho sme vlastne naše návrhy aj predstavili. A tie sú poprvé, poprvé, aby bola vytvorená taká architektúra, ktorá je zjednodušená. A e, aby pokiaľ ide o cieľe, jasne vystupovala alebo jasne ich naformulovala. Čiže tie financie, ktoré máme teraz k dispozícii, e, jeden má byť na migráciu a azyl a druhý fond má byť e, pre bezpečnosť a pre riadenie hraníc. Teda aby sme tieto dve témy oddelili, aby sme ich jasne naformulovali. Nakoniec aj v zmluve to takto jasne naformulované. Potom, po druhé, chceme e, posilniť e, techniky zdieľaného manažmentu, teda ide o to, aby sme nejako ináč naformulovali, akým spôsobom sa e, s tými peniazmi narába. Teda princíp vzdialeného manažmentu sa v obidvoch fondoch teraz uplatňuje, vrátanie toho bezpečnostného, pretože E, tu manažujeme peniaze na podporu konkrétnych projektov, ale základný princíp teda je zdieľaný manažment. Prečo? Lebo nielenže to zvyšuje e, zodpovednosť e, členských štátov, ale ak máme iba dva fondy, máme zdieľaný manažment a pokiaľ prejdeme z výročného rozhodovania smerom k viacročnému programovaniu, to všetko nám umožní komisii, teda, teda aj parlamentu, ktorý komisiu kontroluje, aby sme mali viac politickú víziu, viac dlhodobú víziu, pokiaľ ide o to, čo členské štáty vykonávajú s tými peniazmi, ktoré majú k dispozícii. Takže na začiatku procesu v roku 2013 budeme mať politický dialog s každým členským štátom, aby sme si dohodli tie ciele, ktoré oni chcú počas toho obdobia splniť, aby oni mohli naprogramovať tie aktivity, ktoré chcú vykonať a aby mohli vyhodnotiť alebo aspoň prediskutovať e, ciele alebo nejaké výsledky, výstupy, ktoré chcú dosiahnuť no. a teda alokovať aj financie k ním prináležiace. A nakoniec, aby aj to plánovanie zdrojov bolo flexibilnejšie, aby e, sme prešli z tých nejakých, povedzme, 100 rozhodnutí na oveľa menej rozhodnutí, ale o to strategickejších. Čiže Chcem zdôrazniť, že ak vy a rada tento prístup e, schválite, bude tu obdobie 2013-2014 a v tom čase e, prebehne politická diskusia, kde sa bude plánovať to, čo má byť e, vlastne vykonané a týka sa to aj bezpečnosti, pretože poprvýkrát namiesto toho, aby sme financovali iba projekty izolovane, budeme takisto požadovať členské štáty, ak majú dosť stať eh, teda eh, takýmto vzdialeným spôsobom tie financie, aby aj povedali, ako sa bude proti organizovanému zločinu, ako sa bude proti terorizmu, ako sa so skonfiškovanými aktívami e, narába a tak ďalej. A pokiaľ ide o prostriedky, e, aké prostriedky chcú venovať na tieto e, aktivity. Čiže celý ten prístup bude taký viac strategický. V tomto kontexte teda pokiaľ ide o tú centrálne manažovanú časť zo strany komisie, tak našo, našim cieľom bude podporovať e, cieľ celej únie. Pokiaľ ide o aktivity, ktoré sú financované cezhraničné, zatiaľ ich je iba veľmi málo. Máme to veľmi vertikálnym spôsobom organizované, ako sa teda financie u nás e, riešia. A pokiaľ ide napríklad o organizovaný zločin, tak to je naozaj cezhraničný jav, treba proti nemu bojovať aj takýmto spôsobom. E, E, takisto mm, program presidlovania, ten je tiež veľmi dôležitý a tam chceme viac e, investovať do práve tejto oblasti presídľovania, alebo chceme mať e, efektívnejšiu formu podpory efektívnych spôsobov integrácie. To všetko sú aktivity na úrovni únie, pretože majú svoj cezhraničný rozmer a tieto najďalej budú financované na centrálnej úrovni jednotlivými technikami. Jedna taká technika je, že ste e, v istom partnerstve s medzinárodnými organizáciami, ale iná technika zase je využiť naše agentúry, napríklad e, Frontex, ako vykonávacie agentúry, teda okrem tých peniazí, ktoré dostanú ako istú dotáciu na to, aby vykonali. Takisto môžeme definovať v súlade s ich e, mandátom samozrejme aby teda ad hoc sa rozhodlo o iniciatívach, e, kde oni môžu e, mať e, úlohu vykonávať. Môžeme dať aj nejaké konkrétne príklady. Napríklad teraz, ak máme hovoriť s orgánmi tretich štátov o tom, ako lepšie majú oni budovať svoje riadenie hraníc, aby napríklad bolo skôr integrované napríklad v oblasti Stredozemného mora, tak namiesto mm, toho te- tradičného technického postupu môžeme povedať Frontexu, aby svoje vedomosti dal k dispozícii týmto krajinám, aby to bolo v rámci celej alebo celoeurópskej akcie, tým pádom sa koherentnosť zvýši. Bude to vykonávané konsolidovaným spôsobom, budú sa takýmto spôsobom jednoducho aktivity e, rozdielovať, môžeme spolupracovať napríklad s komisiou, s členskými štátmi, s Europolom a tak ďalej a tieto všetky vedomosti sa jednoducho využijú na prospech e, v tomto prípade tretieho štátu. Ale e, takisto tie aktivity môžeme spomenúť aj iné. jeden spôsob, ako využívať centrálne riadené peniaze je, napríklad, že sa budeme sústredovať nám takéto ad hoc využívanie našich agentúr v prípadoch, ktoré si to vyžadujú. Potom je tu otázka lepšej e, výbavy, ak chceme rýchlejšie zareagovať v prípade núdzového stavu nejakého. E, videli sme to e, aj v prípade posledných príkladov kríz, kedy sú veľké tlaky na naše, naše externé hranice, aspoň niektoré. Je veľmi dôležité, aby sa peniaze rýchlo zmobilizovali, aby sme mohli pomôcť členským štátom. A tam tie naše možnosti sú veľmi obmedzené momentálne, takže chceme zvyšiť tú časť peňazí, ktorá e, môže byť takýmto núdzovým aktivitám e, priradená, aby teda podpora mohla byť mobilizovaná rýchlejšie. Takisto treba mať viac peňazí, ktoré by boli venované aktivitám v tretich krajinách. My e, teda sme už viackrát e, povedali a aj som mm, si vypočul e, viaceré pripomienky k tejto e, téme Teda, že mali by sme e, riadiť napríklad bezpečnosť alebo spravodajské informácie alebo migráciu aj mimo našich hraníc, ale na to nemáme e, výbavu, e, pretože potom potrebujeme využívať už financie, ktoré sú ale určené na iné účely, napríklad rozvoj. A my niekedy diskutujeme o tom, ako využívať rozvojové peniaze, ktoré sa majú používať na iné účely teda rozvoja, nie e, na účely našich aktivít. Čiže je tam e, kapitola v našom návrhu právny základ a objem finančných prostriedkov, ktorý sa, ktorá sa venuje e, aktivitám vlasti vnútra v tretich krajín v tretich krajinách, teda napríklad radmístne dohody v rámci partnerstva pre mobilitu. Častokrát tam sú kapacity, možnosti financovať inštitúciu, aby aby e, konala, e, alebo aby sa budovala, aby sa posilňovala. To môžeme spraviť, ale bez toho, aby sme museli ukrajovať z rozvojových peňazí e, v iných nástrojoch a teda nechceme nakoniec ani fragmentáciu, tá tiež nakoniec nie je dobrá. Čiže isté peniaze, ktoré sú venované na to, aby sa financovali aktivity v zahraničí v tretich krajinách a to v plnej koordinácii s tými peniazmi, ktoré sa používajú v iných e, e, položkách alebo teda kapitolách, napríklad v štvorke. A o tomto všetkom sme už hovorili nakoniec aj s kolegami z diplomatickej služby a iných. Takže to sú také hlavné body nášho návrhu. Poprvé zjednodušenie, dva fondy, e, viacročné e, plánovanie, alokovanie fondov v súlade E, s istými e, výstupmi, ktoré očakávame, potom predstava toho, že by sme mali menej fragmentovaný e, prístup, pokiaľ ide o nejakú rozpočtovú podporu členských štátov, ktoré vykonávajú samotné úlohy kontroly hraníc v mene EÚ, tak to proste v realite je a takisto by sme mali vzdialený management, pokiaľ ide o kofinancovanie ako základný princíp, pričom spolu s tým by boli nejaké financie riadené centrálne, najmä v prípade núdzových, e, ak pokiaľ ide o externý rozmer, a tam by to použitie bolo také viacej zacielené, pokiaľ ide o našu agentúru. Takže to je taká architektúra, ktorú máme a z hľadiska finančného je tu aj istá flexibilita, aby tu bola možnosť, že ak núdzové financie, ktoré sa, sú na centrálnej úrovni, nakoniec nevyužijú, pretože núdzová situácia nenastane, tak potom sa to dá redistribuovať v rámci vzdialených peniaz. Takže snažíme sa v tomto zmysle e, moment flexibility podporiť a to transparentným spôsobom, aby sme mohli mať dobre využitie našich peňazí. Rátame aj takisto so dobou revíziou v strede obdobia, kde by sa vyhodnotilo, čo bolo vykonané, možno by sa e, nejako doplnili tie peniaze, ktoré už boli e, použité, jednoducho, aby sme boli lepšie vybavení, aby sme boli viac flexibilní a aby e, v našom dialogu s členským štátmi sme boli viac politickí a menej e, boli iba ľudia, ktorí nejakým spôsobom overujú faktúry, či sú v poriadku alebo nie. Takže toľko k architektúre, pokiaľ ide o objemy. Pokiaľ ide o finančné prostriedky, o ktorých sa komisia rozhodla, že ich predloží Rade a parlamentu. Ide tu o rozpočet o 10,1 miliardy pre obdobie 2014 až 2020. Je to čisté navýšenie zhruba 60 pokiaľ ide o korešpondujúcu čiastku pre predchádzajúce obdobie. Ale tieto výpočty sa nerobili v absolútnych číslach. Ako referenčný údaj sme zobrali rok 2013. Prečo? pretože ako viete, a viete to lepšie ako ja, súčasné finančné prostriedky e, sa backloadujú. To znamená od malej sumy smerom k navýšeniu. A prečo? Pretože v, v praxi to bolo poprvýkrát, že komisia a členský štát implementovali štruktúru, ktorá financovala takýto takýmto spôsobom to znamená rozvoj týchto nakladaných nárastov, rastol od malého počtu smerom k veľkému počtu. Tá úroveň absorpcie, respektíve vynakladania prostriedkov by malo to dosiahnuť tú úroveň, s ktorou počítame. To znamená, zoberieme tento rok ako referenčný rok a my to potom navýšime zhruba o 1% alebo podobne. To znamená, máme tam ten rok 2013, tam je určitá kontinuita, ale ak si zoberete tú celú čiastku, tú predchádzajúcu, tú nastávajúcu, tak je to potom navýšenie o 40%. Ale ešte raz opakujem, nie je to o 40%, ktoré prišpadli z neba alebo niečo podobné nie sú to nejaké čarovné kalkulácie, je to projekcia a kontinuácia toho roku 2013, respektíve tej úrovne, z ktorou sme počítali a táto úroveň sa považuje za východiskovú. Rozdelenie týchto financií medzi dva fondy je nasledovné. E, migračný fond navrhujeme, že sa tam prideli zhruba 3,8, 3,9 miliardy eur a v trh bezpečnosť e, a 4,6 sa pôjde do fondu pre bezpečnosť, to znamená 55 až 45 tento vzťah je ten, ktorý sme uplatnili. Táto situácia vychádza z toho, že mm, Fond bezpečnosti momentálne spravuje aj kontrolu hraníc a preto je tu táto malá zmena. Chcel by som zvýrazniť a zdôrazniť, ešte raz už som to síce povedal, že v rámci týchto fondov máme nejaké konkrétne potreby, ktoré sú zdôraznené. Zdôrazním napríklad jedno, tá, je to dôležité pre parlament a ide tu o presídľovanie. pretože pokiaľ ide o fond pre azyl a migráciu, tam berieme do úvahy vaše iniciatívy, ktoré sa týkajú presídľovania tam sme zobrali úroveň 560 miliónov pre unijné programy presídľovania, aby sme dosiahli ten percentuálne vyjadrenie, aby sme mali Európsku úniu, kde parlament bude rozhodovať o prioritách, pokiaľ ide o presídľovanie. Toto je to, čo som vám povedal, keď sme hovorili o možnostiach nájdenia riešenia. To je vlastne to, čo sme navrhli komisii, takže dúfajme, že na konci negociácií budeme mať výsledok, ktorý chceme. Čiže to je to, čo som chcel zdôrazniť, pretože sme o tom hovorili už v minulosti relatívne veľa. Počítame napríklad aj s konkrétnymi stimulmi v oblasti Fondu pre bezpečnosť, na to, aby sme podporili týchto 5 strategických cieľov a priorít, aby sme identifikovali, tak, ktoré sú identifikované v stratégii vnútornej bezpečnosti, to je takisto východisko. Môžeme urobiť veľa s týmto, ale Nakoľko máme už túto stratégiu, máme 5 konkrétnych akcií, krokov, tak to berieme ako východiskový referenčný bod a z toho sa odvíjame. Potom je tu ešte otázka týkajúca sa budúcich agentú, budúcej agentúry IT pre technológie IT a to je prepojené zase s niektorými projektami, ktoré ešte stále sú dôležité, ale neboli odsúhlasené, ako napríklad ten balíček Smart Border. Tieto sú s tými sa počíta v takom zmysle, že to bude potom prepojené s agentúrami. To znamená, máme tu určitý Máme tu určité sumy, ktoré boli vyčlenené a vy potom, keď budeme robiť návrhy pre tento balíček, tak budeme mať aj korešpondujúce prostriedky, čo je miliarda a niečo, na to, aby sme mohli takýto projekt podporiť. Ak tu bude pozitívne rozhodnutie, samozrejme. To znamená, nie je to niečo, čo môžeme presunúť do iných cieľov, o ktorých sme hovorili. Pokiaľ ide o agentúry ako také, to som uviedol aj to posledný bod, pokiaľ je dotácie pre agentúry, ktoré sú súčasťou oblasti vnútorných záležitostí, Frontex, Europol, SIPOL a agentúra pre boj proti drogám. Máme tu celkovú sumu 1,6 miliardy. To sú tie hlavné eh, dotácie, ten balíček dotácií. Tam sme zaznamenali určitý progres berieme do úvahy aj nové problémy. Ide tu napríklad o úlohu týkajúcu sa hlavne Frontexu. To sa týka nové, v súvislosti s novým nariadením. Zasa, e, pokiaľ ide o Európe, tam už anticipujeme novú, nový právny základ, ktorý bude navrhnutý budúci rok. A aby to bolo aj prepojené s ostatnými e, agentúrami, ako napríklad CIPOL, tam sú programy, európsky program stážistov. Takže ide o to, ak akým spôsobom to celé navršíme, aby sme potom došli k tej sume 1,6 miliardy. Keď to budú nejaké externé potreby pre nejaké potreby ad hoc, tak môžeme využiť agentúry aj na to, aby sme využili a dodali nejaké konkrétne prostriedky na to, aby sme podporili tieto projekty. Takže to je vlastne ten profil, profil nášho návrhu a toho, čo komisia sa na čom uzhodla nie sú tu nejaké veľké rozdiely vo vzťahu k tomu, čo sme, s čím sme počítali v úvode a už som to viackrát ozrejmil. Teraz začnú negociácie, rokovania a musíme byť realistickí, pretože situácia hospodárska predovšetkým je taká, ako je. A my sa snažíme a chcel by som ešte k tomu povedať, že keď tam hovoríme interným spôsobom, tak viacerí boli prekvapení, že sme boli dosť skromní pretože pokiaľ ide o politické e, rozmery tejto diskusie, tak nás všetci sledujú, ale nejde tu iba o tie peniaze, ide tu o spôsob, akým tieto peniaze sa budú využívať. Inštitúcie majú dostatočný počet finančných prostriedkov a ide tu o to, aby sme ich správne všetky prerozdelili, aby to všetko účtovne sedelo. Takže toto je našim hlavným cieľom, toto je ten profil, ktorý som chcel predstaviť a teraz môžeme hovoriť o tom, akým spôsobom budú tie negociácie a rozhovory prebiehať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne aj mene komisii, ďakujeme za vašu detailnú prezentáciu týchto iniciatív, o ktorých budeme hovoriť. A teraz dostanú príležitosť aj poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť. Ja som všimol si, že už máme takých rečník ako pán Busutil, ktorý sa prihlásil. So, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som sa poďakoval pánovi generálnemu riaditeľovi za jeho jasnú a komplexnú prezentáciu, respektíve prezentáciu plánov komisie. Mám tu štyri stručné body, ak môžem. Najprv by som sa venoval nasledovnému. Vo všeobecnosti môžem povedať, že je tu pozitívna reakcia vo vzťahu k tomu, čo ste tu uviedli, predovšetkým, ak hovorím v mene EPP. Máme tu dva hlavné body, ktoré budú pre nás dôležité a budeme ich zdôrazňovať. Ide tu predovšetkým o centrálne manažované finančné prostriedky, ktoré budú mať flexibilitu na to, aby sa vysporiadali aj s urgentnými situáciami. To bude pre nás kľúčové pretože vieme, že v ostatných rokoch sme mali nedostatok flexibility, ale aj fragmentáciu, rozdrobenosť a toto stálo v ceste na to, k tomu, aby sme reagovali rýchlejšie práve na nejaké urgentné situácie. Takže toto bude takisto bod, na ktorý sa budeme pozerať veľmi detailne. A ešte jedna vec. Ide tu o to, čo sa týka finančných prvkov, pokiaľ ide o našu spoluprácu s tretími krajinami v oblasti imigrácie. Vy sám ste uviedli, pán generálny riaditeľ, a uviedli ste to opakovane, keď ste tu v minulosti náš výbor navštívili, že keď máme rozhovory s tretimi krajinami, pokiaľ ide o imigráciu, tak máme určitý nedostatok energie, dynamiky, nemáme stimuly, ktoré by nám pomohli na to, aby sme primeli uh, tretie krajiny k tomu, aby povedali áno k našim požiadavkám. A chcel by som vás ujistiť, že to už je vecou minulosti a dúfam, že finančné prostriedky, ktoré sa budú požadovať na to, aby sme umožnili dostatočnú spoluprácu práve v oblasti imigrácie, budú zahrnuté aj v tomto novom balíčku. A takisto musíme zabezpečiť, aby ktorékoľvek rokovania s tretimi krajinami týkajúce sa imigrácie boli prepojené so širšími negociáciami aj v, v kontexte iných tém, ako vy ste sám viackrát uviedli je veľmi ťažké, aby sme primeli tretie krajiny k tomu, aby ich zaujímali práve tieto témy, ak sú tam není zapracované iné témy, ktoré sú zaujímavé pre nich. Takže musí to byť prepojené nielen finančným spôsobom, ale aj inými. Pokiaľ ide o Frontex, nie som cel, si celkom istý, či som správne porozumel, či to je 1,6 miliardy, ktorú ste ktorú ste tu vy navrhli ako dotácie pre agentúry, budú zahrňať aj finančné prostriedky, ktoré budú pridelené že v zmysle navýšenia finančných zdrojov týchto agentúr v kontexte nového mandátu, pretože ako viete, e, tieto budú mať teraz právomoc okrem iného, aj pokiaľ ide o nákup vlastného technického vybavenia. Takže zaujímalo by nás, aby ste nám povedali, či takýto postup, či sa s ním už počíta, či agentúra ako taká plánuje, do akej miery zamýšľa získať vybavenie v budúcnosti do toho roku 2020. A záverom, nie som si celkom istý, či som správne porozumel, keď ste uviedli, že tá otázka bezpečnosti, to je tých 55% toho finančného prirozdelenia prostriedkov, či to bude zahrňať aj financovanie e, hraničnej bezpečnosti, týka sa to aj externých hraníc a to potom vysvetľuje aj ten rozdiel, prečo je to takto medzi tými dvomi fondami rozlišené, to by ste mohli objasniť, ale vo všeobecnosti áno, budúcnosti blízkej uvidíme konkrétne detaily, tak vo všeobecnosti som rád, že sú tu pozitívne reakcie na to, čo ste uviedli. Ďakujem pekne, pán Busutil, pani Guillaume, máte slovo. Ďakujem. A ja by som chcela poďakovať pánovi riaditeľovi, že prišiel medzi nás a že e, nám odprezentoval túto reštrukturalizáciu. Veľmi sme to očakávali, hlavne ten fond pre azyl a migráciu. Očakávali sme to z viacerých dôvodov. Na jednej strane preto, lebo e, tento návrh reaguje na isté dysfunkčné body, ktoré ste už spomenuli, čiže fungovanie súčasného systému a potom na druhej strane isté obavy a otázniky. A e, riešime e, tieto veci, aby sme napredovali v našej reflexii. Ja by som chcela poukázať na štyri dysfunkčné um, body, o ktorých sme boli informovaní a môžeme ich konštatovať aj sami. Vy ste o tom hovorili. Poprvé, nedostatok flexibility v mnohých týchto nástrojoch, um, kvôli ktorej sa ťažko adaptujú a ťažko reagujú na naliehavé a krízové situácie. Ale vieme, že takéto uh, situácie existujú. Potom treba konštatovať, že tieto fondy sú nedostatočné. Najmä v rámci vnútorných záležitostí tie zodpovednosti stále rastú. Myslím si, že môžeme poukázať aj na to, že je tu nedostatočná efektívnosť v aplikácii jednoročných aj viacročných programoch. Ja by som chcela povedať, že E, procesy finančnej kontroly sú takisto ťažko padné. A to má dopad na platobné procedúry. A niekedy sa vyskytnú aj ťažkosti pre realizovateľov projektov a hlavne pre mimovládne organizácie. Čo sa týka našich obáv, keďže zmena štruktúry môže mať aj politický dopad, Mali by sme sa ubezpečiť, aby záležitosti v oblasti bezpečnosti nemali väčšiu váhu ako iné priority. Ja teraz uh, som tu za rovnováhu a správne rozdelenie. A posledná moja otázka, lebo istá obava spočíva v tom, aby toto prepracovanie financovania um, bolo, nebol znakom znižovania rozpočtu. Takže vychádzam z týchto otázok a z týchto obáv a chcela by som ešte spomenúť dve veci. Tieto fondy by mali veľmi rýchlo reagovať v urgentných, naliavých situáciách a viem, že situácie, ktoré e, sú, sa spájajú s azylom a s migráciou, môžu vypnúť veľmi rýchlo a neočakávane. Na záver by som chcela zdôraziť, aby viacročná programácia, programovanie bolo efektívnejšie a aby bolo efektívnejšie aj ich riadenie. Ďakujem, pán Tavares. Ďakujem. Toto sú nástroje. A keď využívate nástroje, sú dôležité ciele o ktoré vám ide. Povedzme si to jasne. Toto, o toto nariadenie sa snažil parlament pred niekoľkými rokmi. Parlament chcel rozdeliť fond pre utečencov na viacero fondov aby sme mali um, aj fond pre readmisiu. Pretože ak máte veľký objem peňazí, tak nemáte dosť uh, demokratického dedičstva a, a dem, demokratického zaručenia, ako sa tie peniaze vynaložia. Takže uh, tento návrh je veľký dôležitý krok a nehovorím, že to nie je e, správne len preto, že parlament chcel niečo iné. Hovorím, že sa musíme ubezpečiť, že tieto nástroje budú vynaložené tak, aby si udržala dôstojnosť celá tá procedúra. A takisto aj um, politická inteligencia. To potrebujeme. Takže ja súhlasím s mnohými vecami, ktoré hovoríte. Napríklad poskytnutie flexibility. A takisto aj rozšlišovanie v našom zavadzaní našej politiky. Ale mám aj obavy. Teraz použijem nejaké príklady e, z oblasti, ktoré mi známa ako si budeme istí, že tie ciele, e, ktoré použijeme e, z tohto fondu na readmisiu, budú dosiahnuté? Pretože fond je nástroj, ale musíme vedieť, že tie peniaze budú e, použité na čiže ciele toho, aby sa títo utečenci znova usadili. usadili. To je náš cieľ a takisto aj zvyšovanie kvality ich um, usadenia sa. Mali sme spra- iniciatívnu správu, mali sme tu radmisnú jednotku, my hovoríme my sme už na začiatku roku 2012, ale jednotka pre readmisiu ešte stále nie je v dokumentoch. Jednotka pre readmisiu bola zásadným krokom na to, aby sme e, takto inteligentne využívali naše fondy. Pretože my sme už hovorili, že ľudské zdroje a vloženie sa do práce, subjektívne, e, subjektívna práca je takisto dôležitá. Na druhej strane tie nástroje, ktoré navrhujete, e, sú lepšie v tom, že zlepšia efektívnosť. A to je pre parlament už dlho dôležité. Mám pár otázok. Čo sa týka e, manažovania týchto zdrojov Nebojíte sa, čo sa stane so zdieľaným manažmentom, ak členské štáty budú musieť bojovať o finančné prostriedky a keď sa narušia naše ciele tým, že budú zavedené úsporné opatrenia? To môže ohroziť naše ciele. Ciele EÚ sú veľmi zaujímavé, ale kto bude definovať, čo je cieľom EÚ? aké procedúry e, tu budeme mať. Musíme hovoriť jasne. Ak e, komisia bude pripravená, že bude aplikovať ciele EÚ prostredníctvom našich správ e, vlastnej iniciatívy, hlasy zástupcov európskych občanov to budú vlastne komentovať. Neviem, či si to rada uvedomujem. E, ďalej sa obávam ohľadom úlohy parlamentu. Je to jasné, že tá flexibilita je dobrá pre komisiu, ale mal... Ale parlament by mal mať e, väčšiu flexibilitu v kontrole. Mali by sme toto využívať raz ročne, keď budeme kontrolovať e, rozpočet. Musíme byť flexibilnejší v tom smere, ako, budem, ako kontrolujeme tieto fondy. Takže, aby som to zhrnul, rozmýšľal som o slovách Altiera Spinelliho, keď hovoril, že um, ľudia si musia vybrať medzi vládami a um, zamestnancami EÚ, Ho budú sledovať. Takto budú mať uh, širší rozhľad. Teraz máme veľmi dobrých uh, zamestnancov EÚ. A vieme, aký je rozdiel medzi úradníkom, ktorý je inteligentný a ktorý má dobrý rozhľad a ten, ktorý nemám. tie Spinelli povedal, že by sme nemali prenašať váhu na Európu úradníkov, pretože našim cieľom je demokratická Európa. Takže mne sa páči flexibilita, ale potrebujeme oveľa viac v oblasti parlamentnej kontroly. Ďakujem pani Fikstrom, zástupkyňa skupiny ALDE. Ďakujem. Ehm, poprvé, chcem poďakovať pánu riaditeľovi Maservisimu za veľmi zaujímavú prezentáciu, e, pretože e, z môjho hľadiska to bolo veľmi pozitívne, z hľadiska mojej skupiny. Musíme jasne povedať, že organizácie e, otrgadľujú politickú vôľu a úmysly. Takže v tomto zmysle je to veľmi vítané. A musíme sa zhodnúť na, to, že, na tom, že v časoch nepredpokladaných situácií máme požiadavky zo zahraničia, aby sme urobili ešte viac a aby sme zasahovali rýchlejšie. A preto tieto nástroje, o ktorých hovoríte, tie nástroje, ktoré boli predtým také fragmentarizované, sú teraz celistvejšie a to vítame. Tieto nástroje budú riešiť nedostatky. Čiže potrebujeme proaktívnejší prístup a ak táto architektúra, ktorú ste e, vy načotli, zjednoduší a zmodernizuje, e, takto poslúži e, svojim potrebám, teda aby sme rýchle konali v efektívnosti a aby sme boli performantnejší, aby sme boli výkonnejší. Čiže ak nič iné, aj tak e, je to naozaj veľmi dobrá iniciatíva. E, podľa toho najlepšieho scenára spoločného európskeho azylového systému toto e, bude zavedené a rád by som si od vás vypočula, ako si predstavujete tieto dva fondy, ako budú aplikovať tieto dva scenáre, ak bude fungovať európsky azylový systém. A na záver by som povedala, aby ste nezabúdali na dôležitosť demokratického, demokratickej kontroly v tom prípade je to parlament. Ďakujem, pán Papa Mikolov. Ďakujem, pán predseda. je vždy zaujímavé vypočuť si pána Maservisiho a dozvedel som sa nové veci z vášho prejavu. Nepočul som nič o hodnotení financovania. Aby som vám rád predložil príklad. E, predložil som písomnú otázku ohľadom pridelenia fondov Turecku pre spoluprácu s Tureckom a dostal som odpoveď, že 440 miliónov bolo pridelených Turecku do roku 2013. Čo sa stalo s týmito peniazmi? Viem, že spolupráca s Tureckom je na veľmi nízkej úrovni. A neverím, že niekto tu v tejto sále spokojný eh, s touto spoluprácou ale na tento cieľ sme vynaložili všetky tieto peniaze. A veľmi rád počujem, že sa financovanie nebude zvyšovať na tieto dimenzie do roku 2020, ale dozvieme sa v roku 2020, že všetky tieto výdavky mali správne výsledky, teda tie, na ktoré čakáme? Ďakujem. Ďakujem, pani Verziat. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi Maservizimu. Potrebujeme väčšiu koherentnosť, pružnosť, lepšie využívať tieto fondy a potrebujeme reagovať na naliehavé situácie. Možno sa nezhodneme ohľadom priorít, ako budeme radiť tieto situácie. Členské štáty na hraniciach EÚ sa stretávajú s takýmito napätými situáciami. Mali by sme však diskutovať, prečo tu nemáme rovnaký názor. Moja skupina a ja si myslíme, že napätie na hraniciach spôsobuje nedostatok solidarity medzi členskými štátmi. Ehm, mám len jeden príklad ako Európska únia um, riadi otázku líbyských utečencov. Títo utečenci utekli pred uh, vojnou, ktorú vyprovokovali aj európske štáty. A to je naozaj veľmi uh, zvláštne. Ehm, veľmi vás nepokojuje, keď niektoré členské štáty hovoria, že chcú ešte viac znížiť štandardnú migráciu. Nebudem tu poskytovať príklady, som francúzska, myslím si, že viem, o kom hovoríte. Ehm, mám tu ďalší príklad, budem hovoriť eh, teraz presnejšie, príklad Frontex, Frontexu. Európsky Frontex predložil návrhy ohľadom rovnováhy medzi ľudskými právami a dodržiavaním ľudských práv. Čiže obavy členských štátov a ľudské práva. Um, tá rovnováha, ktorá bola stanovená, je neuspokojivá. Ja by som to teraz vysvetlila. Um, napríklad zachraňovanie utečencov na mori. V stred, na stred, v stredozemnom mori v roku 2010 zomrelo, sa utopilo 2000 utečencov. Moji kolegovia zo zelených a z liberálov eh, o tom už hovorili. Odpoveď komisie nie je uspokojivá, pretože znova tú úlohu necháva na členské štáty. Treba zachraňovať ľudské životy a to je najväčšia naliehavosť pre EÚ pretože niektoré členské štáty e, sa o toto, o toto, sa o toto vôbec nezaujímajú. E, niektoré štáty prijímajú týchto migrantov. Myslím si, že to by mala byť najväčšia priorita, pretože toto vylepšuje obraz EÚ v oblasti ľudských práv aj v rámci dialogu, ktorý môžeme mať s tretimi krajinami. Niektoré tretie krajiny totiž e, vôbec nebudú veriť a dôverovať EÚ. Ďakujem, pán Dias Emera. Ďakujem. Ďakujem aj e, pánovi Manservisimu. Prišiel som neskôr, ale preto len včas. Kolegovia mi zapísali to, to čo ste hovorili. A v každom prípade som tu bol včas na to, aby som si vypočul niečo, čo je problematické pre mňa. chcel, aby ste mi to vysvetlili. Hovoríte o dotáciách pre agentúry. 1600 e, miliónov eur, ak sa nemýlim. Povedali ste, že sa e, zohľadňujú tam aj e, e, tie nové zdroje, pokiaľ ide o Frontex, spomenul to aj Simon nakoniec, ale povedali ste jednu vec, ktorá ma naozaj znepokojuje, a to síce, že na základe z nového, nového právneho základu, lisabonizovaného právneho Euró- základu Europolu, tiež je tam isté percento istý, istý, istý, istá kalkulácia z tých 1600 miliónov pre túto organizáciu. Takže my ešte nevieme poriadne, o čom hovoríme, lebo podobne e, ako Frontex je nová realita a Europol, tam sa to ešte vlastne prehodnocuje nezávislým spôsobom, aké kritéria, e, pokiaľ ide o kalkuláciu, ste e, sledovali alebo požili, pokiaľ ide o e, financie pre Europol. Konkrétne Malo by to ísť o rozhodnutie v rámci spolurozhodovania do budúcna, nie iba rozhodnutie rady ako doteraz. Takže koľko z tých 1600 pôjde pre tú imaginárnu Europol? Ďakujem pekne. Ďalej Claude Moraes. Thank you. Ďakujem pekne. Ďakujem pán Mancevisi za to, že ste predstavili viaceré pozitívne aspekty stratégie flexibilitu a tak ďalej. Ale tak, keď koč, počúvam kolegov, tak chcem zdôrazniť to, čo je e, pre nás problematické, pre našu skupinu, pokiaľ ide o všeobecnú stratégiu. Myslím, že aj pán Tavares to e, povedal, kde presne parlament bude, keď hovoríte o tých dvoch fondoch. Ak zoberme, zoberme napríklad azyl a migráciu, tak jasne je to veľmi politická oblasť. Vy a ja sme nedávno boli na konferencii o integrácii a tam proste je jasne vidieť, že e, členské štáty majú rozličné e, e, priority, takže pokiaľ budeme sdielaný manažment, tak isté rozhodnutia politické treba príjmať v poriadku, tak to má byť, pokiaľ ide o vlády, ale ako to ovplyvní našu strategickú víziu? Zoberme si aj túto otázku. A potom vonkajšia bezpečnosť, o tom nehovorili viacerí kolegovia, novej stratégii teda, o ktorej e, kolega z našej e, frakcie robí správu. Čiže aký bude tu na ten vzťah, pokiaľ ide organizovaný zločin a terorizmus, lebo tam e, už to máme dosť, myslím si, na programe. Viem, že detálne mi to nesodpoviete teraz, to ešte sa bude len najbližšie mesiace dávať dokopy, ale tak všeobecne. Ďakujem a ešte pani Rita Borsellino. Stručne. Mám iba jednu pripomienku. Ďakujem pánovi riaditeľovi za to, že to tak jasne vysvetlil. Uh, hovoril o veľmi dôležitej veci, o strategickom prístupe. Myslím si, že toto by mal byť nás východiskový bod, aby sme jasne zistili, čo vlastne chceme urobiť. Pretože samozrejme metóda je dôležitá, ale prístup je dôležitý takisto. E, mm, vypočuli sme si prezentáciu komisie o bezpečnosti v Európe, aby sme pochopili, e, do akej situácie nás doviedla, doviedol tento rok. E, Komisia vypichla 5 bodov a chcem vedieť, ako chce rozdeliť jednotlivé finančné prostriedky ako chce rozdeliť prioritu medzi týchto 5 bodov, pretože nie je to rovnaké. Potom súhlasím s tým, čo mnohí kolegovia zdôraznili, a to, že potrebujeme väčšiu kontrolu zo strany parlamentu. Podľa mňa je to podstatné a nemôžeme sa to zrieknúť. Takáto situácia e, tu máme, sa vyskytla preto, lebo Európsky parlament nemá možnosť silnej kontroly v riadení týchto finančných prostriedov a v samostnom riadení stratégií. Eh, pán Van Servisi, teraz um, vám dávam slovo. Um, niektoré otázky boli podlž- položené trocha um, na dlhé lakte, ale poprosím vás o stručnú odpoveď. Uh, Ďakujem vám za tieto otázky. Uh, treba si vyjasniť, čo chceme robiť v ďalších mesiacoch. E, toto sú právne základy pre organizovanie týchto fondov. A ako ste videli, sú tam články, ktoré som identifikoval ako cieľové, ako kľúčové ciele a uh, musíme o nich diskutovať. Uh, viete, ak stanovíme všetko ako predom dané, tak potom nebudeme mať dialog. Musíme vidieť celý ten príbeh za týmto dokumentom, pretože toto je dokument ako východisko pre istý príbeh. Takže mali by sme definovať architektúru, kľúčový obnos, objem, ďalej kľúč pre pridelovanie finančných prostriedok ale samozrejme e, nepovieme, koľko pridelíme jednému alebo druhému, pretože musíme zodpovedať na, na, musíme dotržiavať naše všeobecné pravidlá. E, ďalšie veci, ktoré e, musíme odzrkadľovať v druhej fáze, sú tie, že teda prvá vec je, že tento návrh musí byť prijatý Ehm, pretože tu hovoríme o návru komisie. Niektorí to e, považujú za príliš ambiciozne. Takže najprv by sme na to mali pracovať, pretože ak nebudeme mať tento dokument, tak potom nemôžeme riešiť veci neskôr. Takže teraz sa pokúsim odpovedať na niektoré otázky. Ehm, prvá otázka pána Busutila o vzťahoch medzi e, zahraničným financovaním a širším kontextom e, rokovania o dohodách. My sme dosiahli to, že identifikujeme kľúčové miesta pre možné akcie, ktoré bude riadiť naše riaditeľstvo. Čiže e, v podstate to zodpovedá na e, oblasť činnosti DG Home. A to, čo si vyžaduje iný scenár, je e, čiže partnerstvo, politika partnerstva a politika rozvoja. Čiže musíme urobiť čo najviac, aby sme vytvorili základ pre koherentnosť, aby sme e, prekračovali tie priepasti. Čiže toto je prvý cieľ. Musíme e, toto prepojiť s politikou vnútorných záležitostí, pretože vieme, aké ťažké a nefér je využívať peniaze na rozvoj a využívať to na iné ciele. E, čiže samozrejme v rámci širšieho kontextu musíme zistiť aj koncept kondicionality. My nehovoríme o rozvoji, ale o otázke kondicionality. Napríklad, aby sme mali viac mobility kvôli bezpečnosti a to môže byť takisto schválené. Čiže ako to urobiť? Takže toto musíme preskúmať v každom prípade. Nemôžem vám dať nejaký objem čísel alebo nejaký pokus o readmisiu. Neexistuje to, pretože podľa nášho návrhu my e, tu na neuvádzame nejaké sumy, ale pre zahraničné výdavky e, my sme mali na mysli to, že skombinujeme dva fondy napríklad e, pol miliardy eur. Čiže je to dosť peňazí, aby sme toto mohli riešiť. Ale opakujem, um, nemáme právomoc, ktorá by bola prepojená s nejakou špecifickou položkou v rozpočte. Uh, Existuje stála diskusia medzi riaditeľmi komisie a parlamentu. A No a potom tá zvyčajná odpoveď je, že potrebujeme viac politike, viac politickom manažmentu, ale to e, znamená menej legitimnosti, pretože ak pred, e, budete definovať všetko vopred, tak potom to bude lepšie vyzerať politicky, ale tie veci potom nebudú fungovať správne. Takže nebudete mať flexibilitu, ale to sa deje vždy. Naša zvyčajná pozícia je nezachádzať do týchto detailov, ale napríklad e, ten prípad readmisie, čo tu navrhujeme. My chceme skombinovať podporu pre readmisiu s jednotlivými právnymi nástrojmi, napríklad základné na, na finančné pridelenie, ktoré pridelené členským štátom, a potom nejakú eh, dotačnú obálku alebo stimulačnú dotálku, dobálku, ktorá by potom mohla byť rozdelená podľa priorit EÚ pre readmisiu. Toto môžeme zistiť prostredníctvom dialógu parlamentu a rady. A potom to môžeme skombinovať. Ale samozrejme, toto je cesta, ktorou chceme podporiť to, čo chcú členské štáty alebo čo nechcú. Ja som si vypočul túto diskusiu, ktorú sme tu viedli, ale nemôžem zachádzať do detailov, toto nie je náš prístup. Ďalej, ten objem pre agentúry, to spomenuli mnohí. Samozrejme, my sme urobili výpočet zvýšenia objemu pre agentúry a teraz tá finančná obálka, ten finančný objem bol analyzovaný a je tu potreba zvýšenia rozpočtu. E, sú tu nové potreby Frontexu, rola Europolu, ďalej takisto aj CEPOL. ale komisia rozhodla, že všetky agentúry dá do položky 3, do kapitoly 3 a to predstavuje 1,6 miliard. Čiže e, máme tu objem, ktorý sa nedá identifikovať pre jednotlivé agentúry. Ale tie objemy, ktoré spadajú do 1,6 e, miliard, e, spadá navýšenie pre Frontex, pretože má nové úlohy a Europol sa snaží e, identifikovať nové informácie. Napríklad Europol už má nejaké nové úlohy a v budúcnosti bude mať ešte ďalšie úlohy, napríklad v PNA ďalej Európske centrum pre boj proti cyberkriminalite. Čiže pokúšame sa dať zvýšený rozpočet týmto iniciatívam. Protagonisti diskusie v, pre rozpočet v roku 2012 vy ste videli, že e, je potrebný kompromis. A myslím si, že o tom treba e, ešte rokovať. Treba e, stanoviť nové potreby, ale uvidíme, čo potom, aký bude výstup z rokovaní. Ďalšia otázka o rýchlom a viacročnom e, prístupi. Ja chcem povedať, že je to možné a vieme, čo nemáme k dispozícii. A čo sa týka fondov, mali sme tam malé manevrovacie priestory a ak sme zvýšili tieto objemy, tak potom by sme museli urobiť novú programáciu. Takže tá myšlienka, že by sme centrálne riadili nejaké finančné objemy, e, preto aby sme ich rýchlejšie mobilizovali prostredstvom nejakého partnerstva, napríklad s OSN alebo s agentúrami. Toto je teraz v texte. Chceli sme to vš- sa však zabr- zabraniť tomu, aby sme to dali do nejakej špecifickej položky, pretože e, keď si ľudia myslia, že nie je žiadna naliehavá situácia, že sa to môže použiť inak. A keďže my e, sa rozhodujeme na základe centralizovanej akcie, Vďaka tomu môžeme urobiť rýchlejšie rozhodnutie. Ak sa k tomu dostaneme, tak uvidíme. Viacročné e, programovanie, ktoré je spojené s niektorými pripomienkami manažmentu, má ten cieľ, že to bude prepojené s cieľmi a nie s roztreštenými akciami. Aká je situácia v súčasnosti? Situácia vyzerá tak, že členské štáty postupujú takto. Chýba mi e, niečo v tejto položke, tak e, pôjdem za úniou. Je to nejaký shopping list a všetko je možné. A keďže sa každý rok rozhodujeme, čo treba robiť, je to veľký výkon finančného riadenia. My tým, že zmeníme programovanie na viacročné a budeme mať e, vzdielaný management, to je vlastne taká protiváha. Uvidíme, či to môžeme urobiť a vy nás môžete kritizovať. Je dôležité, aby sme mali politickú diskusiu, aby členské štáty si mohli urobiť e, tak, takýto zoznam a povedať, že my si potrebujeme a teraz chcem to urobiť tak, mm, aby e, som pokoril tento balíček pre integráciu. Potrebujeme mať ciele na output. E, samozrejme, musíme robiť finančný dohľad, ale kontrolovať aj iných ja, sus, ja teraz eh, chcem sústrediť na bezpečnosť, pretože to sa deje prvýkrát. Eh, chceme sa spýtať členských štátov, čo budete robiť v oblasti boja proti organizovanému zločinu. Pretože na základe týchto akcií potom my budeme spolufinancovať ale budeme robiť shared management, zdieľaný management a teraz prvýkrát členské štáty nutíme, aby nám povedali, aké majú plány e, v boji proti organizovanému zločinu, aké majú zdroje a budeme diskutovať e, o tom prepojení. Takže otázka toho vzdelaného manažmentu je cieľom, aby sme mali aj politické údaje. Samozrejme, tu nie sú iné pravidlá ako tie, ktoré aplikujeme na iné sektory zdieľaného riadenia. E, s parlamentom budeme spolupracovať, pretože on aplikuje pravidla finančného riadenia. Budeme mať politickú diskusiu s parlamentom. Pravidla e, tieto pravidlá e, existujú, nie ste časťou spolurozhodovania v tomto, ale vy ste do toho zapojení presne tak, ako v prípade rozvojového fondu. Čiže vy identifikujete veci a prídete potom sem a budete o tom informovať. Pokiaľ ide o spoluprácu s Tureckom, tie údaje, ktoré si tu citovali, to sú financie, ktoré spravuje práve naši priatelia. Pokiaľ ide o externý manažment, my jednoducho nemáme takú čiastku, pokiaľ ide o túto problematiku. To sa týka IP. To znamená, čo s tým robia. Robia s tým všeličo. Čo chceme dosiahnuť? Chceme dosiahnuť lepšiu spoluprácu s našimi kolegami, ktorí sa záberajú rozširovaním, ako napríklad, keď už tu hovoríme o otázke kapitoly 23 a 24 a správu hraníc, tak máme lepšie prostriedky na to, aby sme intervenovali a sledovali filozofiu, ktorú sme si stanovili. A z krátkodobého hľadiska sledujeme tú filozofiu, ktorá je pre nás dôležitá a e, motivovaná krátkodobými cieľmi. Takže tieto údaje nie sú, také, ako nie sú rovnaké. Pokiaľ ide o evaluáciu, vyhodnocujeme viaceré fondy, tieto sa vyhodnocujú, všetky dokumenty, ktoré budú prijaté, tak budú k dispozícii a budú súčasťou tohoto dopadového vyhodnotenia. A potom vám dám viac informácií ohľadne toho, ako sme to vlastne vyhodnotili my. A pokiaľ ide o otázku Europolu a Frontexu, tam je navýšenie, ako som povedal. Snažíme sa zistiť, čo priniesie zo sebou implementácia nového nariadenia. My sme nikdy nepovažovali, že Frontex bude nakúvať lietadla. My sme len očakávali, že bude leasingovať a zdieľať s ostatnými agentúrami, pretože tieto peniaze nie sú k dispozície. A pokiaľ ide Europol, tak tam sme sa snažili dosiahnuť e, čo možno najlepšiu anticipáciu tých krokov, ktoré Europol môže robiť. Ale Europol nie je, prepojen, je menej prepojený k finančným prosvedkom, skôr s konkrétnymi krokmi, akciami. Hovoríme tu napríklad o softvéri, hovoríme tu o centrách, mm, databáza, ktorá sa môže vytvoriť. Ale máte pravdu v jednom bode Áno, my sme navrhli sumu, tieto sú celkom jasné a prehľadné. Rozhodnutie komisie bolo koncentrovať v jednom čísle všetko a preto teraz v rámci týchto rokovaní musíme zistiť, že čo vlastne zostane e, na nás, čo budeme musieť vynegociovať, aby agentúry mohli fungovať. Pretože celé sa to presúva z jedného cieľa do druhého. Takže uvidíme, je to aj v texte stanovené, sme identifikovali kritéria, pokiaľ ide o tie národné ciele a prostriedky, ktoré boli pridelené. Bereme do úvahy populáciu, teritorium a ostatné, ale potom vzhľadom na jednotlivé fondy berieme do úvahy napríklad aj rozmery hraníc, pokiaľ ide o bezpečnosť, alebo dopravu leteckú, nákladnú. To znamená, tie výpočty sú skutočne komplexné a týkajú sa jednotlivých krajín a vypočítava sa to vždy v kontexte s tou ktorou krajinou. Takže pokiaľ ide o tie strategickejšie, alebo ešte sa vrátim k tým prioritám, ktoré sa tu pýtali, pokiaľ ide o kontrolu hraníc, tak to je pokryté finančnými prostriedkami z oblasti bezpečnosť, to je celkom jasné. A tam si môžete prečítať aj konkrétne kritéria a ostatné zase súvisia, uvi, ostatné súvisia s politickým dialogom, ktorý tu ešte bude. A hlavné centrum bude to, akým spôsobom pridelíme ktorému štátu čo, na základe toho, čo chce s týmito peniazmi urobiť, to sa týka politického dialogu, potom praktické kroky, ktoré bude očakávame od agentúry a konkrétne kroky ktoré by viedli k implementačnému kontraktu medzi komisiou a agentúrou na to, aby sme mohli urobiť špecifickú konkrétnu prácu, ktorá by viedla k vyriešeniu situácie a potom sú tu ešte centrálne manažované kroky, ktoré sa týkajú urgentných situácií, transnárodných, trans cezhraničných krokov. Takže toto je tá architektúra, akým spôsobom sa finančné prostriedky pridelujú a potom vlastne my uvidíme, do akej miery sa nám podarí to celé udržať. Nielen pokiaľ ide o, pokiaľ ide o diskusiu ohľadne právneho rámca, ale aj pokiaľ ide o implementáciu. Takže ja vám chcem iba povedať tak, ako to je, to dáme na pravdu. Povedzme si to celkom na rovinu a, a spolupracujeme. Ďakujem pekne, ďakujeme za toto detailné vysvetlenie. Myslím si, že to je všetko. Pripomínam vám, že o tretej pokračujeme znovu v našom výbore a máme tu dôležité body na programe. Týka sa to vnútornej stratégie pre bezpečnosť a žiadam, aby ste boli prítomní. Takže spravodajca predstaví svoj bod a my budeme pokračovať. Ďakujem.